Dobré ráno. Začíname trošku neskôr. Zdá sa, že napriek tomu tu ešte všetci nie sú. Ďalším bodom na programe je pozmeniace doplňujúce návrhy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií pre oživenie hospodárstva. Máme 162 doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov. A odozdávam slovo spravodajcovi pánovi Hoang Ngokovi. Ďakujem, vážená pani predsedníčka. Ja som Mám tu čest byť e, tieňovým spravodajcom. Preskúmal som všetky e, pozmenujúce návrhy. Všetky sú veľmi konštruktívne a v podstate veľmi zaujímavé, pretože vlastne podnietili veľmi zaujímavú debatu, ktorá dnes zaujíma ekonómov aj náš výbor. A rád by som zdôraznil, že správa a diskusia, ktorú som viedol so spra- stieňovými spravodajcami, e, bola vedená v duchu kompromisov a v tomto duchu bola napísaná aj správa. Mm, e, tie kompromisy treba vnímať v takom špecifickom kontexte. Včera večer sme hovorili aj včera popoludní sme mali diskusiu s prezidentom Európskej centrálnej banky a s predsedom Eurogrupy. A myslím si, že všetci v tejto sále máme dnes záujem dospieť ku kompromisu v záujme Európy a v záujme európskych národov, ktoré, na ktoré kríza veľmi tvrdo dopadla. Mali by sme urobiť všetko preto, aby európske inštitúcie mohli svojimi prostriedkami podporiť oživenie, aby sme zachovali európsky sociálny model a aby sme mali na starosti a takisto aj nazreteli to, čo nazývame udržateľnosť, teda podporiť oživenie, udržanie sociálneho modelu a e, udržateľnosť tým by sme sa mali viesť v diskusii, ktorú teraz otvoríme, aby sme si pohovorili o kompromisných pozmenujúcich návrhoch. Teraz už nebudem zachádzať do podrobností. V stredu som sa stretol s tieňovými správodajcami, ale aby bol e, výbor e, informovaný, myslím si, že kompromisy sú možné vo všetkých troch bodoch. Všetky pozmenujúce návrhy sa točia okolo myšlienky, že makroekonomická politika musí byť anticyklická. To znamená, že keď e, sa ekonómia oživí, tak treba prebytky rozpočtu venovať na vyrovnanie dlhov. Myslím si, že tam e, sa zhodneme všetci ale táto anticyklická politika znamená, že keď nedôjde k oživeniu ekonomiky, je potrebné, aby každý členský štát podľa svojich špecifických možností disponoval manevrovacím priestorom, aby mohol ekonomiku nevyhnutným spôsobom podporiť. Takže táto politika má dve zložky. Prvá zložka to je v období rovnováhy a v plnej zamestnanosti a voživenej oživenej ekonomike. A potom je tu tá druhá zložka, to je zložka oživenie, e, ktorá sa spúšťa v tom kontexte, keď e, kapacita, produktívna kapacita je znížená. Druhý bod, e, kde vidím možné konvergencie, je e, fiskálna politika a jej hodnotenie. Máme tu pozmenujúce návrhy a v podstate keby sme sa mohli zhodnúť na tom, že v období podzamestnanosti a v podproduktivite treba oživiť ekonomiku, že vyhodnocovanie týchto metód a opatrení na oživenie je veľmi dôležité. Ja vôbec nie som zástancom neefektívnych výdavkov, práve naopak, a myslím si, že tak ako mnohí kolegovia, že je možné vyhodnotiť a zhodnotiť tieto fiskálne výdavky a ja si myslím, že nie všetky prostriedky, ktoré boli e, v tomto kontexte vynaložené, boli vynaložené efektívne a mali e, potrebný dopad. E, tretia oblasť, kde je možná dohoda, podľa mňa, sa týka definície toho, čo by, malo znamen, čo by mal znamenať termín oživená ekonomika. Ekonomická literatúra hovorí, že to je ekonomia, kde výrobná kapacita je plne využívaná. A pragmaticky povedané to znamená, že výrobné kapacity e, sú využívané e, vo výške okolo 85 V súčasnosti toto využitie je, je vo výške 70, 72 a teda, pokiaľ ide o číselné údajné, údaje a o potenciálny rast, ja si myslím, že sa všetci môžeme zhodnúť na tom, že kým nie sú výrobné kapacity dostatočne využité, je potrebné nepochybne zaktivovať ten balíček alebo tú zložku oživenie, aby došlo k potrebnému oživeniu ekonómie. A k tomu samozrejme je potrebné využívať prebytky primárneho rozpočtu alebo prostriedky, o ktorých som hovoril pred chvíľou. No a máme tu ešte posledný bod, ktorý by som chcel vo svojej správe zmieniť. Ide tu o to, že tiež je tu možná e, dohoda, možno k nej dospejeme ťažšie, a to je rozpráva o kritériách Myslím si, že je potrebné pomôcť komisii a jasne povedať, pokiaľ ide o finančné trhy, ktoré dnes špekulujú, pokiaľ ide o dlhy, že čo, čo to znamená udržateľné verejné financie. Opäť, keď sa pozrieme do ekonomickej literatúry, tak špecialisti nikdy jasne nestanovili kritérium udržateľnosti verejných financií. Takéto kritériá v ekonomickej teórii neexistujú. A teda pre nás je, bude takým dobrodružstvom zadefinovať jedno z týchto kritérií. No a preto by bolo dobré, keby sme sa zhodli o potrebe anticyklickej politiky a keby sme ju obohatili túto politiku a e, takisto aj kritéria paktu stability o iné kritéria. No a v tomto zmysle navrhujem e, isté kritéria na stanovenie dlhodobých, dlhodobo udržateľných verejných financií, aby sa dali doplňať rozpočtové deficity, ako aj štrukturovanú mieru zadlženosti, aby sme vlastne mohli E, tieto kritériá stanoviť e, to, čo som ja vlastne v tejto správe urobil, mi z hľadiska makroekonomických kritérií prípada úplne logické. Pokusil som, som sa o akúsi syntézu a dúfam, skutočne dúfam, že e, diskusia bude prebiehať okolo týchto štyroch bodov. Potom sú tu ďalšie body, ktoré sú problematickejšie v oblasti pozmenujúcich návrhov, ale myslím si, že aj tam by sme mohli mať e, skôr konštruktívnu diskusiu. Ďakujem. Gunnar Hockmark. Ďakujem, slovo má Gunnar Hockmark. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ďakujem spravodajcovi, teším sa na kompromisné riešenia na ktorých budeme pracovať. Rád by som počiarkol, že kompromisy musia byť postavené na tom množstve pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré prichádzajú aj od liberálov na základné životne dôležité otázky. Máme odlišné názory a chcel by som od spravodajcu počuť potvrdenie, či budeme zdieľať takúto zodpovednosť a spolu dospejeme k dobrému výsledku. Teraz čelíme spletiť tým problémom, pretože definujeme podmienky pre Európu, v ktorých sa môže stať konkurencie schopnosťou, konkurencie schopnejšou. Táto diskusia by bola iná pred rokmi, kedy sme hovorili o tom, ako sa vysporiadať s krízou. Vtedy väčšina poslancov parlamentu hlasovala za jasné a konzistentné stratégie východisk z krízy a ešte aj počas krízy bola tendencia dostať pod kontrolu verejné financie. Vtedy sme sa snažili čeliť kríze ešte väčším vynakladaním finančných prostriedkov a hovorím vám úprimne, že v tých krajinách, v tých členských štátoch EÚ, v ktorých táto nedávno spomínaná alternatíva sa presadila, vznikli obrovské problémy a takisto obrovské problémy pre sociálne štáty, takmer pre všetky, aspoň pre tie najdôležitejšie. Musím povedať, že v ekonomickom a hospodárskom výbore sme sa stretli s gréckým premiérom a videli sme, čo sa stane, keď sú verejné financie nie pod kontrolou, ale mnohé ďalšie členské štáty majú podobne obrovské problémy s ich deficitmi. Nepomíľme sa tu, nečelíme žiadnej väčšej hrozbe, než je tá, ktorá znemožňuje existenciu sociálneho štátu a rast pracovných miest. Keď sa deficity stále zvyšujú a štátna zadlženosť sa zvyšuje, v takej situácii náklady na úrokové sadzby rastú a to znamená, že iné investície a iné náklady sú tlačené do kúta. Myslím si, že je na našich pleciach veľká zodpovednosť zabezpečiť, aby sme sa dostali z týchto deficitov, z týchto problémov čo najskôr. To, čo urobí jeden členský štát z tohto hľadiska, ovplyvní ostatné. To vidíme, keď hovoríme o gréckej ekonomike. Hovoríme o nej preto, že ovplyvňuje znovu oživenie hospodárske Európy, celej Európy a vytvára problémy pre iné členské štáty. Myslím si, že je dobré, že spravodajca poukázal aj na If you have two economists in a room, you will probably... Ďalšie problémy. Máme tu ekonómov v tejto miestnosti, ktorí sa zoskupujú zhruba do troch názorových prúdov a treba sa pozerať na veci reálne. Keď sa hovorí o Keynesovi, vždy si to rád vypočujem, ale podľa mňa dnes je celkovo príjmaný názor to, že je veľmi ľahké zvýšiť verejné výdavky a prehlbiť deficity, ale v keynesianskom svete bolo ľahké aj znížiť tieto deficity. Žiaľ, v realite znížiť deficit nie je až také jednoduché a v 70. a 80. rokoch to vytvorilo veľký problém pre európske hospodárstvo aj s dopadom na nezamestnanosť. Teším sa, že dospejeme k množstvu kompromisov, ale robme tak na základe kritérií, ktoré sme si už nastavili. Nemusíme definovať ďalšie nové kritéria, predsa už máme kritéria v rámci paktu stability a rastu a poučili sme sa aj z krízy. Vieme, že jednou z najväčších chýb, ktoré sme urobili, bolo to, že sme nerešpektovali kritéria paktu stability a rastu. To nás doviedlo k situácii, že mnoho členských štátov, ktoré vedú hospodárstvo Európskej únie, tie najlepšie štáty, takisto čelia veľkým deficitom a nemajú pod kontrolou verejné výdavky a to sa ukázalo, keď prišlo ku kríze. To, čo môžeme zabezpečiť dnes, je, že nedovolíme členským štátom Európskej únie vynakladať finančné prostriedky, ktoré predlžujú, prehlbujú deficit, nedovolíme im investovať príliš veľa do rozvoja sociálneho štátu, do sociálnych dávok, či už je model taký alebo taký. A takisto nebudeme zužovať priestor na investovanie, aby sa vytvorili nové pracovné miesta. Obávam sa, že čelíme veľkému problému. Musím povedať, že keď spravodajca prezentoval svoj názor, obávam sa, že môžeme otvoriť dvere dlhému obdobiu príliš veľkých deficitov, ktoré vytlačia na okraj záujmu mnohé sociálne výdavky. A hovorím to s plnou vážnosťou, pretože ak nedospejeme ku kompromisom, Dúfam, že nastavíme aspoň východiska pre tie členské štáty, ktoré, ktoré majú najväčšie problémy. Naši priatelia v skupine EPP a liberálov dúfam, že budú ochotní dospieť ku kompromisu kvôli tomu, čo som práve spomínal. Chcem ešte spomenúť ďalšie, jas, ďalší jasný dôvod, prečo treba znižiť deficit – a prečo treba zabezpečiť prostriedky na nové pracovné miesta. Táto rozprava prebehne zajtra, teším sa na ňu. Potom môžeme hovoriť o literatúre a o každých ďalších záležitostiach, ktoré súvisia s týmito dôležitými politickými procesmi. Veľmi pekne ďakujem. Thank you very much. Um, Carl Hagland. Carl Hagland. Ďakujem, vážený pán predseda. Budem hovoriť po švédsky. Chcel by som najskôr poďakovať správodajcovi za túto správu. Je jasné, že zdieľame jeho postoje vzhľadom na situáciu v oblasti verejných výdavkov. Takisto je jasné, že z mnohých pohľadov môžeme súhlasiť aj s cieľmi a rečník, ktorý hovoril predo mnou, spomínal literatúru, spomínal akademické stanoviska, ale treba brať do úvahy aj realitu, aby sme tejto situácii mohli čeliť. Liberálna skupina predložila niekoľko pozmenujúcich návrhov a nás znepokojuje bilancia verejných výdavkov. Je jasné, že je potrebné e, výjsť z tejto krízy verejných financií a treba mm, ozdraviť súčasné e, finan- verejné financie a výdavky. Súčasná situácia je situácia, keď verejný dlh hrozí e, veľmi narásť a to môže oslabiť spoločnosť a môže oslabiť výdavky v sociálnej oblasti. Preto si myslím, že musíme vylepšiť túto správu. Tá správa je veľmi dobrou bázou pre diskusiu a myslím si, že môžeme na základe tejto správy zblížiť svoje stanoviská a diskutovať, ale práve E, Gunnar Hökmark povedal, že je tu niekoľko pozmenujúcich návrhov skupiny EPP a ALDE, ktoré treba brať do úvahy. Nazdávam sa, že je potrebné v tejto práci brať do úvahy demografickú štruktúru Európy, ktorá je obrovskou výzvou k tomu treba prirátať ešte aj skutočnosť, že naše ekonomiky sa ocitli v zložitej situácii a my potrebujeme veľmi seriózne opatrenia, aby sme to vyriešili. Napríklad tu máme Grécko, tam je potrebné prijať veľmi odvážne riešenia a treba sa vyhnúť tomu, aby ďalšie krajiny upadli do takej situácie, v akej sa ocitlo Grécko. Čiže opakujem, potrebujeme odvážne riešenia. Nemôžeme nasledovať tie najslabšie príklady, práve naopak musíme sa inšpirovať tými najsilnejšími, aby sme túto chorobu mohli odstrániť. Pokiaľ ide o kritériá a o indikátory, dovolte mi povedať, že ak je ekonomika, potrebujeme kritéria, ktoré by nám určili, či sú ekonomické opatrenia priechodné alebo nie. Podľa mňa tu problém nespočíva. My tu veľmi jasne vidíme, keď ekonomika prosperuje a keď neprosperuje. A teda stanovovať e, indikátory a kritéria, myslím si, že tie už existujú a boli vytvorené. Myslím si, že pakt stability a rastu je paktom, ktorý E, bol predmetom dohody a my by sme e, ho mali rešpektovať, v tom všetci súhlasíme a tam by sme mali začať našu súčasnú prácu. No a úplne na záver, chcel by som hovoriť aj o stratégii 2020. Je jasné, že stratégia 2020 je dobrý nástroj, ktorý nám umožní oživiť ekonomiku a budeme tu mať priechodnú ekonomiku, ale treba, aby sme prijali veľmi konkrétne e, opatrenia, treba sa odvážiť, prijať ich a treba prijať odvážnu stratégiu východiska z tejto krízy. Ako povedal Gunnar Höckmark, je tu niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré predložíme a ktoré sú veľmi dôležité E, pokiaľ ide o východisko z krízy. Ja očakávam konštruktívnu diskusiu so správodajcom od zajtrajšku a som presvedčený, že nájdeme dobré riešenia a že tu budeme mať takú správu, ktorá nám umožní výjsť z tejto zložitej situácie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. Sven Giegeld. Nepredložili sme pozmeňujúce návrhy, pretože jednoducho celý ten proces nás príliš zaťažuje. Rád by som k tomu povedal poznámku. K tejto otázke verejných financií tu vo výbore eh, nastala veľmi zaujímavá situácia. Na jednej strane tu máme skupinu jednotlivcov, ktorí hovoria o všeobecných problémoch a hovoria o tom, že Eh, je tu vysoké verejné zadlženie a vysvetľujú, prečo tomu to je. Tak, na druhej strane je, tu spravodajca, ktorý hovorí o nedostatku racionálnych kritérií. Takže aká je správna úroveň? On hovoril o tom, že tu nie je objektívne, nie sú tu objektívne kritéria. A ja by som dodal, že toto sa ťažko nachádza v makroekonomickej literatúre, ale čo zmenilo diskusiu v našej skupine, je e, literatúra o všeobecnom o, o účtovníctve, generačnom, e, generatívnom účtovníctve. Keď sa pozrieme na úroveň, e, nepozeráme sa len na úroveň verejného zadlženia, ale čo sa s tým urobilo, či to bolo odrože, odročené, alebo či sa to používa na verejnom účte. Je to určite E, e, súvisejúce aj s tými argumentami kolegov. A keď máte nízku mieru investícií a ste stále v silnom deficite, máte naozaj problém. Bohužiaľ, v takom svete teraz žijeme a preto si myslím, že sú tu objektívne kritéria a máme problémy s vysokým zadlžením, vysokým deficitom. A okrem toho chcem aj povedať, že minimálne 67. pozmenujúci e, návrh v nemeckej verzii znie to dosť zábavne. Minimálne teda, že potrebujeme alternatívy a riešenia na to, aby sme e, e, zvýšili, zvýšili mieru pôrodnosti. No to sú veľmi zvláštne, veľmi vtipné súvislosti. Formulácia alebo ten preklad by si zaslúžil viac zvažovania, si myslím. <coughs> Okay, uh, Ďakujeme. Pani Esaja. Ďakujem. V prvom rade by som chcela poďakovať spravodajcovi a súhlasím s s, no, s pánom Haglundom z, e, z Fínska a s pánom Hökmarkom e, z Dánska, zo Švedska, pardon, s oboma teda severskými kolegami. A čo konkrétne povedali o štruktúrálnych deficitoch v množstve členských e, krajinách, krajín, teda pokiaľ ide o verejné financie. Eh, tie efekty de eh, demografie a pop- eh, starnutia kde ide o viacnásobok počas ekonomickej krízy a podľa tulojen välinen vaje. Pokiaľ ide o fínske ministerstvo financií, palveluiden tuottavuutta pystyttäisiin nostamaan. Tak ide o to, aby sme sa zaoberali 5,5-percentným deficitom Fínska, napríklad zvýšením produktivity verejných služieb. Ďalšia možnosť potom by bola že v penzíny vek by sa e, rozšíril o 3 roky a nie o 2. Ďalej potom, ak by sa zvýšila e, miera pôrodnosti z 1,8 detí na 2,3 detí pre fínske ženy, to tiež by dlho, z dlhodobého hľadiska malo pozitívny dopad. E, samoin myöskin on laskettu, että maahanmuutto pitkällä aikavälillä on yksi niistä Z dlhodobého hľadiska je pristahovalectvo ďalším faktorom, ktorý môže viesť k rastu e, HDP. A preto si myslím a som presvedčená, že tieto štruktúrálne problémy e, vo verejných financiách treba viac zdôrazňovať v tejto správe. Nestačí len povedať, že keď e, sa zvýši dlh, tak vyriešime dlhodobé otázky, trvalú udržateľnosť a tak ďalej. Thank you. Uh, Beres. Ďakujem, pani Bereš. Uh, Ďakujem. Ja v tomto štádiu, keď e, moje kompromisné návrhy sú pokryté, uh, Chcela by som e, predniesť dve poznámky. Poprvé, pokiaľ ide o dlhodobú priechodnosť finančných verejných financií, myslím si, že my ako Európska únia stojíme pred výzvou a síce využiť nejakým spôsobom naše skúsenosti. V tejto kríze sme povedali, že všetko ide naopak, e, najmä keď základy najmä keď e, vlastne e, ekonomická situácia v Európe bola lepšia ako v USA, ale situácia je trochu komplikovanejšia. To, čo sme mali ako akýsi záchranný matrac, nám umožnilo zdôvodniť, že neexistuje stratégia na úrovni EÚ, najmä pokiaľ ide o našich e, konkurentov USA, Čínu. A teda my musíme byť efektívni, musíme byť rýchli a musíme vedieť využíva to, čo nazývame automatické stabilizátory. V našom prípade to je systém sociálnej ochrany, zdravotnícky systém a tak ďalej. Takže ja v niektorých pozmenujúcich návrhoch vidím riziko oslabiť tieto ustanovenia, a bez toho, aby sa robili návrhy, ako ich efektívne, zefektívniť a nahradiť efektívnejšími opatreniami. Lebo e, Európskej únie nebude stačiť zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť. Musí takisto e, mať na zreteli aj tieto aspekty. Ja dúfam, že Niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré som predniesla, budú prevzaté vo výbore, to je prvý bod. A druhý bod, všetky návrhy, ktoré e, možno vnímať e, veľmi e, ako, ako vznášanie poriadku do verejných financií, môžu e, jednoducho rozdrobiť a zničiť náš systém sociálneho zabezpečenia, čo je veľmi nebezpečné aj pre udržateľnosť financií z dlhodobého hľadiska. A potom, pokiaľ ide o pakt stability, ja viem, že táto otázka je tak trochu všade, ale v istom okamihu budeme musieť otvoriť túto diskusiu veľmi e, pokojne a veľmi triezvo pretože nezabúdajme na naše skúsenosti. Pakt stability, pripomínam, bol skorigovaný v roku 2005 a boli doň vnesené dve veľké reformy. Poprvé, um, ma, bo, bola to reforma e, e, e, takže sa kritérium dlhu vzalo viac do úvahy aby sme dosiahli väčšiu rovnováhu. V súčasnosti nikto nespochybňuje túto revíziu paktu. Myslím si, že komisár, ktorý bol za to zodpovedný, bol komisár, ktorému e, veľmi ležalo na srdci aplikovanie revidovaného paktu stability. Ale dnes e, máme situáciu, keď sme v kritickej situácii, a to najmä v oblastiach, na ktoré sme poukazovali pri revízii. A teraz tomu treba čeliť a treba sa pozrieť na to, že pre členské štáty, ktoré majú hlavnú kompetenciu v oblasti ekonomiky, ten represívny charakter nefunguje lebo je tam istá taká E, taká, taký odpor týchto štátov mobilizovať tieto dispozície a krajiny jednoducho nemajú záujem skôr, ako im to povie trh, za takúto stratégiu uplatniť a trh im to povie veľmi neskoro. A preto je veľmi dôležité, čo máme v zóne euro, je, že e, tá násilnosť trhov funguje oneskorene. A myslím si, že e, redaktori Maastrichtskej zmluvy boli veľmi naivní a podcenili tento efekt a tento e, možný návrat perverznosti efektu e, trhu na naše dlhy. Takže teraz my si musíme položiť otázku, aké nástroje potrebujeme na to, aby veci fungovali a ja veľmi chcem mať túto diskusiu s jednými aj s druhými. Ja si myslím, že tento pakt nám neumožňuje povedať, že to je dobrá metóda. Je to dobrá metóda na zachovanie cieľu udržateľnosti verejných financií a udržať na úzde deficit štát, štátny deficit jednotlivých štátov. O tom nikto nepochybuje. Ale musíme mať inteligentnú kooperatívnu stratégiu a to nie je pre mňa jediná aplikácia paktu stability, tak ako to niektorí chcú urobiť. Aj keď tam chceme pridať nejaké kritéria, tak tu máme problém s metodológiou. Takže my musíme byť oveľa kompetentnejší v tejto oblasti. Ešte sa chcem dotknúť problematiky správy, o ktorej diskutujeme ale myslím si, že tieto veci, ktoré som tu spomenula, objasňujú isté veci ohľadne paktu stability a to som vlastne chcela v tejto rozprave pripomenúť. ďakujem, pán Fejo. Vážená pani predsednička, rád by som začal tým, že by som chcel poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu. Myslím si, že už na túto tému odzneli viaceré politické diskusie a ja ako poslanec za EPP plne súhlasím s tými návrhmi, ktoré predniesol pán Hökmark. A chcem povedať, že naozaj je na čase e, diskutovať a prijať politické riešenia. Samozrejme máme relevantné ekonomické kritéria, ale pozerať sa na tento e, pakt stability a rastu, tak my musíme prikročiť k analýze k, jej obidvo, k jeho obidvoch častí. Naša snaha udržať stabilitu je prirodzená a možno, že sme trošku zabudli na tú zložku rastu, lebo rast ekonomiky je tiež veľmi dôležitý. A teraz trošku, pokiaľ ide o aplikáciu paktu. Chcem využiť príklad Portugalska, kde sa dlho diskutovalo o deficite a zabúdalo sa na verejné dlhy. A výsledky sú mimoriadne znepokojujúce tak na úrovni úrokových mier, a takisto aj budúcich daní, pretože niekto bude musieť tieto dlhy kedysi zaplatiť. A preto je dôležité zamyslieť sa, kde sa bude umiestňovať e, kde sa budú umiestňovať verejné peniaze a my musíme takisto pozrieť na to, ako vnímame európsky sociálny štát a musíme sa zamyslieť nad tým, aké funkcie má štát plniť alebo nemá plniť, aby bol efektívny a aby mohol peniaze používať čo najefektívnejším spôsobom. No a opäť tu je potrebné vziať do úvahy politické riešenia, pretože to, aj keď sú to problémy sociálne, máme tu vážne problémy eh, v oblasti demografie. A demografická krivka v tejto chvíli v Európe ide opačným smerom a je potrebné ju pozmeniť. A preto som poz- navrhol niekoľko pozmenujúcich návrhov v tomto zmysle. A takisto by, by bolo vhodné e, preskúmať a zistiť, ktoré sú najlepšie praktiky v oblasti verejných výdavkov e, s relatívnou aplikáciou vo všetkých členských štátoch. My musíme rozanalizovať, e, čo sa doteraz urobilo. Pokiaľ ide o východiskové stratégie, ja si myslím, že my nemôžeme toto opustiť, ale my nemôžeme pripustiť, aby zašli ďalej, ako je potrebné a ako je odôvodniteľné aj pre štáty. A keď sa teda bude hovoriť o indikátoroch e, oživenej ekonomiky, myslím si, že je tu potrebné mať kritériá veľmi flexibilné, e, pretože situácia v jednotlivých členských štátoch je odlišná a my nemôžeme hovoriť, o jednotlivých kritériách, ktoré by mali viesť ku konci krízy. A ešte je tu jedna politika, na ktorú zabúdame, daňová politika. My veľmi často hovoríme o konkurencie schopnosti našej daňovej politiky medzi jednotlivými štátmi EÚ. A teda mali by sme na to myslieť aj pokiaľ ide o štáty, ktoré sú mimo EÚ a takto vytvoriť podmienky na to, aby sme dosiahli skutočný efektívny rast v, eko, v európskej ekonomike. Ja si myslím, že to dosiahneme prostredníctvom stability, solidarity a rastu, ktorý musí byť čoraz výraznejší. Ďakujem. Thank you, Mr. Pullman. Ďakujem, pán Pullman. Ďakujem, pani predsednička. Taká atmosférická poznámka z mojej strany k tým makroekonomickým správam v danej situácii vo všeobecne Mám tu čest a privilégium e, byť v tomto výbore už od roku 99, množstvo rokov teda, a preto viem, že v tomto e, výbore je to tu ešte snať horšie než v hospodárskych vedách, lebo my tu vždy máme pravdu. A najviac pravdu za posledné roky e, mala tá väčšina vo výbore, teda tých ľudí, ktorí mali ten názor, že štát, keď sa z, e, z, zapája do veci aj tak väčšinou všetko e, robí nesprávne, že by sa nikdy nemal e, dopúšťať tej chyby, snažiť sa riadiť konjunktúru a že, a že podiel HDP členských krajín je privysoký. To, bola väčšinou, to bol väčšinou ten väčšinový názor tu vo výbore. Táto pozícia sa však radikálne zmenila, keď rovnaké politické sily všade tam, kde vládli, počas e, finančnej krízy zoštátnili banky, postarali sa o to, aby daňoví poplatníci, zamestnanci zorganizovali v tej kríze ten bailout, to vykúpenie a daňovými prostriedkami vlastne finančných žonglérov zachránili v tejto kríze. A v tejto situácii členské krajiny dnes sú väčšinou výrazne zadlžené a tak vyzerá tento pozadie, na základe ktorého teraz musíme pracovať. Výrazne zadlžené krajiny, ktoré vlastne nevedia, ako majú organizovať svoju hospodárskú politiku, Myslím si, že je to férové rezumé politickej situácie. A čo my robíme v tejto situácii? Nemali by sme znova sa snažiť mať zasa pravdu. Mali by sme si, e, si vyhradiť to právo klásť kritické otázky. Mali by sme sa e, snažiť byť nepohodlní pre iných. A mali by sme sa ale vyhnúť e, jednej veci navzájom si stínať hlavy Myslím si, že by sme mali hľadať kompromisy v, v zmysle tejto správy, dobré kompromisy, aby sme kládli kritické otázky, aby sme zastávali aj nepohodlné názory a aby sme úlohu štátu preverili na novo a ja som za to, aby sme na novo preverili úlohu štátu, pretože v súčasnosti tu nie je nikto, ktorý by e, extenzívne nechcel riešiť sanáciu štátnych, štátnych financií. My hovoríme o to, akými cieľami, výsledkami treba pracovať. Bolo by však veľmi dobre, keby sme mali inovatívnu kritickú správu a pre ňu kritickú väčšinu, ktorá by vlastne v tom výbore zorganizovala taký názor, kde by sa vytvorilo viac otázok, než nevyhnutne treba zodpovedať. Ďakujeme teraz Wolf Klinc. Äh, Ďakujem. Kratučká poznámka, pretože som nie spravodajcom a nie intenzívne som sa tým zaoberal, ale všetkých nás trápi problém e, verejných rozpočtov. Všetci vieme, že bez zodpovedajúceho rastu naše financie nebudeme môcť dať do poriadku a mne sa zdá, že ak aj, ak aj by sme dostiahli potenciálny rast za súčasného stavu, to nebude ešte vždy stačiť na to, aby sme náš rozpočet dali do takej miery do poriadku, aby bol v súlade s maastrickými kritériami. A to znamená, nejde tu len o využitie našeho potenciálneho rastu. Ide tu aj o to, aby sme sa pozreli kriticky na naše výdavky a mne sa zdá, že minimum štátov e, tu postupuje konsekventne. Napríklad moja krajina momentálne od rozpočtu 2010 dávame 50 len na sociálnu oblasť a pracovnú a, a, a, oblasť zamestnanosti. A to dlhodobo nemôžeme vydržať. Musíme si zvážiť kde by sa tu dali veci modifikovať. A súhlasím Sven, e, so Svenom Gigeltom, samozrejme musíme byť ochotní čas od času akceptovať deficit, akoby takú investíciu do budúcnosti, ale vtedy si musíme byť aj istí, že to je naozaj e, investícia do budúcnosti, ktorá nám prinesie budúci rast, ale keď je jednoducho de facto dodatočnými dlhmi financujeme len výdavky, ktoré nie sú investívne, tak len zhoršujeme situáciu a preto tu treba radikálne zmeniť zmýšľanie. Ďakujeme. Pán Sikluna je ďalším e, rečníkom. Tie hodiny, pokiaľ e, chcete vedieť presné informácie, idú o 5 minút dozadu a tam tie o 4 minúty dozadu. Ďakujem, pani predsednička. Väčšina z nás sme občania, ktorí počúvajú to, čo sa im povie, poslúchajú právne normy. Nie preto, že by sme boli policajti, ale preto, že to vychádza zo zdravého rozumu, takéto správanie. A podobne, čo sa týka dlhodobej trvalej udržateľnosti, mali by sme zdôrazňovať osvedčené praktiky a osvedčené riadenie. Verejné financie sú len také dobré, aké dobré sú komponenty, ktoré, z ktorých sa skladajú základy. Musíme mať dobre zdaňovanie, či priame alebo nepriame dane a máme veľmi dobre osvedčené postupy v tejto oblasti. To isté platí pri trvalej udržateľnosti vzdelávania, zdravia, sociálneho systému a penzií. Okrem tohto všetkého sú tu inštitucionálne záležitosti ako transparentnosť, zodpovednosť a osvedčené praktické, v praxi overené postupy. Myslím si, že jedno pravidlo, ani viac pravidel nič nevyriešia. Pravidlá sú tu pre extrémne prípady, pre veľmi chybné úvahy a spôsoby, ktoré majú zabrániť vlády demokratických krajín majú vždy pocit, že treba viac míňať a menej ľudí zdaňovať, ale väčšina členských štátov by sa chceli dozvedieť, čo robia ich kolegovia aké sú najlepšie osvedčené postupy v praxi a nemali by sme toto zanedbávať. Samozrejme, že ide o otvorenú metódu koordinácie a táto v súčasnosti nie je až taká módna, pretože kríza spôsobila problémy v istých členských štátoch EÚ. Nemyslím si však, že by sme mali ignorovať systém osvedčených praktických postupov. Ďakujem. A posledným rečníkom sme uzavreli toto kolo a teraz má spravodajca 4 minúty na uzavretie rozpravy. Kým naozaj bude pol, nielen podľa týchto hodiniek, čo idú neskoro. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem ubezpečiť mojich kolegov tieňových spravodajcov, najmä z EPP, že v mojom úvode som vychádzal práve z vašich pozmenujúcich návrhov a prvé body e, ohľadne dohody, ktoré som e, dal na prvé miesto, vyplývajú z veľmi pozorného čítania vašich návrhov. Ja si myslím, že naozaj sa môžeme dohodnúť, pokiaľ ide o potrebu e, anticyklickej politiky a tam nechcem robiť žiadnu inú E, referenciu. Ja súhlasím s tým, čo vy ste uviedli, lebo naozaj e, treba, e, treba prideľovať prebytky rozpočtu na pokrývanie dlhu. A keď sa ekonomika oslabí a má slabú výkonnosť, tak vtedy treba spustiť to, čo Pervanš nazvala automatické stabilizátory E, to, je, to sú princípy e, anticyklickej politiky a myslím si, že my hovoríme o tom istom, len používame iné slova a určite sme tu dospeli ku kompromisným prvkom. Druhý, druhá vec, kde sme sa mohli zhodnúť, to je hodnotenie fiskálnych výdavkov a viacerí pravicoví i ľavicoví E, vystupujúci ako aj za stred e, sa zhodli na tom, že neexistujú nejaké kritéria a teda celá časť hodnotenia e, fiskálnych výdavkov môže byť predmetom dohody. A teraz diskusia o kritériách. Ja som neprišiel do parlamentu, aby som tu robil teóriu, chcem robiť politiku. Takže pokiaľ ide o kritéria, tak e, tu nemôžeme viesť len teoretickú debatu, ale aj politickú diskusiu. Keď som zdôraznil potrebu doplniť kritéria paktu stabilitu, tak tým som nechcel spochybniť pakt stability. Ehm, ja chcem zostať e, v rámci tých medzi, ktoré boli stanovené a aj teda súhlasím s tým, s tou revíziou paktu stability, ku ktorej došlo v roku 2005. Takže k tomu my môžeme prijať dohodu, ale keď som povedal, že treba doplniť súčasné kritéria, ktoré sú veľmi také nejasné a tam sa hovorí o priemere deficitu a zadlženia členských štátov ale myslím si, že tu ide o nielen o to, aby sme začali aplikovať ten represívny balíček. To nefunguje, lebo nikto za takýchto okolností nedokáže plniť pakt stability. Dnes musíme vyslať signál na finančné trhy v kontexte, kde všetci tu uznajú, že finančné trhy zle hodnotili e, asociované rizika počas krízy a že teda dnes im podhodnotili aj rizika, ktoré sú spojené s národnými dlhmi. Stačí, keď sa pozrieme na Grécko a myslím si, že Španielsko takisto nebola, nebolo veľmi cnostné v tejto problematike za posledné roky. Takže aký signál by sme mali vyslať e, trhu a ratingovým agentúram? To je vlastne debata, ktorú chcem otvoriť, nechcem ju tu vyriešiť, ale kladiem si otázku, aké signály vyslať finančným trhom, aby sme im naznačili, že e, situácia v oblasti verejných e, financí nie je taká katastrofálna, ako sa to môže zdať my sme už, dá sa povedať, na dne tohto cyklu a teda môžeme povedať, že dnes veľmi dobre vidíme problém eh, nedostatočného dopytu v Európe. Eh, ja vám ďakujem za eh, tieto konštruktívne poznámky. Ja ich zapracujem. Ďakujem pani predsednička za slovo. Ďakujem. Harmonogram je nasledovný. Očakávame, že budeme hlasovať 27. apríla v tomto výbore o návrhoch, aby na plenárnom zasadnutí 2. mája sa mohli schváliť a predložiť e, Európskej rade neskôr. Teraz budeme pokračovať ďalším bodom programu. Je to bod číslo 6 idem nájsť pána Konstancia. Prosím, počkajte na mňa. Oops, lost my hammer. everybody, thank you. Ďakujem za to, že ste všetci ešte stále tu. Prejdeme k výmene názorov s pánom Vitorom Konstancionom, ktorý je nominovaný za viceprezidenta Európskej centrálnej banky. 15 minút bude hovoriť a potom môžeme prejsť k otázkam. Otázky sa budú týkať dialogu o monetárnych záležitostiach. Mali by byť pripravené zoznamy. Máte ich pred sebou a teraz má slovo pán Konstancio. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, je pre mňa cťou prihovoriť sa vám opäť vo vašom výbore v rámci tohto vypočutia, ktoré je súčasťou procesu mojej nominácie na viceprezidenta Európskej centrálnej banky. Keď som tu bol nedávno na neformálnej výmene názorov, mal som príležitosť vo svojom úvodnom prejave zosumarizovať názory na podľa mňa najdôležitejšie problémy, ktoré sa týkajú monetárnej politiky. Vyjadril som svoje názory na povahu mandátu Európskej centrálnej banky, na význam druhotného cieľa, ktorý je vyjadrený v zmluve o EÚ, o hlavných bodoch monetárnej stratégie, o úlohe finančnej stability a cien aktív v monetárnej politike a napokon som povedal niečo o posúdení inflačného rizika v súčasnej situácii, ako ho vidím ja. Nie je môjim zámerom hovoriť o týchto témach dnes, ale keďže sú veľmi dôležité, navrhol by som vám, že by sa mohol pridať predchádzajúci text v písomnej forme k dnešnej, dnešnej zápisnici. Dnes by som sa zameral na záležitosti finančnej stability a právnej úpravy, teda regulačného rámca. Minule som spomenul, potrebu vyhnúť sa rozvratenia fungovania finančného systému, ktorý tiež súvisí s finančnou politikou. Je to problém, ktoré centrálne banky nemôžu ignorovať, pretože sú to finančné inštitúcie podstatné pre hospodárstvo a peňažnú monetárnu politiku. Nedávna kríza je príkladom masívnych búrok, ktoré mohol finančný sektor vytvoriť a ktoré priniesli devastujúce následky pre hospodárstvo. Musíme si uvedomiť lekcii, ktoré je treba sa z krízy si vziať z krízy. Poprvé, finančný sektor sa nedokáže sám korigovať a dostať do rovnováhy. Po B, finančný sektor, ktorý nie je dostatočne riadený, dokáže sám iniciovať alebo vygenerovať krízu. A po C, predlžené obdobia vysokého rastu úverov a dlhov vygenerujú boom cien, ktorý vždy končí kríze. Po D, poučenie, posledné nízka inflácia na trhu na trhu tovarov a služieb nestačí zaručiť finančnú stabilitu. Spoločenstva ľudí už niekoľkokrát dostali takéto lekcie v priebehu dejín. Nepriateľné správanie sa veľkých finančných inštitúcií, nedostatočná právna úprava a nevhodne nastavené stimuly vytvorili takú búrku, ktorá bude pokračovať ešte dlho a vyvolá pomalý rast, spomalenie rastu a závažnú nezamestnanosť. Otázka znie, dokážeme nastaviť nástroje a vymyslieť nové inštitúcie také, ktoré dokážu skrotiť excesy finančného trhu bez toho, že by sme ohrozili zásadnú úlohu finančného trhu. Optimistickým názorom na túto možnosť je pozitívne vyhodnotenie všetkých riešení, ktoré v niekoľkých správach a návrhoch zaplavili e, naše pracoviská. Mnohé z týchto legislatívnych projektov, správ a návrhov sú predmetmi rozpráv. Dovolte mi dotknúť sa týchto návrhov stručne, aspoň tých najznámejších. E, Dovolil by som si ponúknuť moje vlastné názory na ich relatívnu dôležitosť a tie, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť, rozoberiem podrobnejšie. Poprvé, zodpovednosť a obozretnosť za makro pohľad na ekonomiku v súvislosti s novovytvorenými inštitúciami. Toto je veľmi dôležité, keďže kríza ukazuje, že mikro dohľad nestačí, keď riziká plynu z celkovej situácie hospodárstva alebo finančných trhov samotných. Zostávajú však pochybnosti o tom, aké presné nástroje treba dať inštitúciám k dispozícii, aby riadili túto svoju novú makroúlohu. Po druhé, úvod nových štandardov a noriem vyžaduje lepšie spravovanie kapitálu, a to v súlade s názormi Bazilejského výboru zniženie pr- procyklicity regulatórneho rámca si e, vyžaduje zvýšenie kapitálu, keď sa vytvárajú isté nárazové zóny kapitálové, isté bafre, ktoré sa potom použijú v takých obdobiach, kedy sú straty príliš vysoké na zaplatanie dier. Je to isté dynamické nastavenie, ale tá akákoľvek denimecká metóda je lepšia ako existujúca situácia. Myslím si, že sme dostatočne nezvážili v názoroch, o ktorom hovorím, túto dynamiku, ktorá je žiaduca. Korigovanie procyklického e, poškodzovania celých finančných trhov znamená, že sa zvyšujú kapitálové zisky v období, kedy ceny aktív sa zvyšujú, lenže to znamená, že sa znižujú zisky v zlých časoch, pretože tieto nerealizované straty z kapitálu sa zrealizujú práve v týchto časoch. Je tu potreba zaviesť koncepciu rezervy pre ekonomický cyklus, to už navrhla revizná správa Turnerová, ktorá využila tú metódu, ktorú som spomínal v predchádzajúcom bode 3, dynamickú metódu, ktorá má šetriť v dobrých časoch a vynaložiť ušetrené prostriedky v zlých časoch. Je nevyhnutné aj účtovníctvo zahrnúť do celkového systému, aby celý systém nebol taký zraniteľný a lepšie boli vyjadrené zisky, ceny a straty a následné správanie sa finančných inštitúcií. Po piaté, treba zaviesť maximálne e, zadlženie, ktoré je povolené pre banky. Po šiesté, treba plniť kritériá bazilejského výboru týkajúce sa likvidity. Po siedme, e, treba regulovať aj zaisťovacie fondy, inak nazývané hedžové fondy a zvýšiť konsolidačné účtovnícke pravidlá. Po 8. treba lepšie regulovať sekuritizáciu, aby sa nemohla zneužívať. Je to komplexná spletitá záležitosť, ale aj neprehľadná, ktorá môže zvyšovať prítomné riziko. To, čo sa deje na trhu s dlhopismi týkajúcich sa hypoték, s finančnými nástrojmi CDO a CDS, bolo naozaj hrozné a nemalo by sa opakovať. Po deviate, ne netreba sa báť aj oficiálne nastaviť regulatórny rámec ratingových agentúr, ktoré prispeli k procyklicite finančného sektoru a hrali veľmi negatívnu úlohu v kríze hypotekárnych úverov. Len zaregistrovanie a monitorovanie ich aktivít, prípadná eliminácia konfliktov záujmov bude možno stačiť, aby sa korigoval výkon týchto ratingových agentúr. Po desiaté, tak, takisto treba zaviesť nové princípy, ktoré sa týkajú manažmentu rizika a korigovanie nevhodne nastavených stimulov. Tento nový regulačný rámec vytvárajú európske inštitúcie v rámci Bazilejského výboru podľa usmernení riadených radov pre finančnú stabilitu, ktorú, ktoré schválila G20. Táto práca ide tým správnym smerom, pričom je snahou vytvoriť odolnejší a efektívnejší finančný systém. Napriek tomu by som si dovolil niekoľko poznámok k tým aspektom, ktoré ja osobne považujem za oveľa dôležitejšie alebo za také, ktorým sa zatiaľ nikto poriadne náležite nevenoval. Prvým bodom je vyhodnotenie toho, či nové pravidlá stačia na zabránenie excesom vo finančnom svete a či makrofunkcia obozretnosti je implementovaná naozaj efektívnym spôsobom. Podľa mňa nástroje, ako je napríklad e, maximum zadlženosti pre banky, buffery kapitálu, pomery likvidity a použitie piliera 2 budú stačiť podľa mňa sa tieto nástroje nebudú stačiť vysporiadať so inštitúciami, ktoré sú systémovo príliš dôležité a netreba alebo nesmieme ich nechať padnúť či zbankrotovať. Už sa v tomto smere e, vypočuli mnohé výstrahy a odporúčania. Navrhuje sa v Európe, že sa e, založí ESRB, to je Európska rada pre systémové riziko. Táto by mala istým spôsobom zaistiť, že podobné problémy ako v tejto kríze nevzniknú a mala by zaručovať nevyhnutnú koordináciu medzi mikro a makro úrovňami. Celkové nastavenie by mohlo stačiť na to, aby táto makrofunkcia obozretnosti nebola zredukovaná len na výstrahy a následnú ľútosť, že tieto výstrahy neboli vypočuté. S veľkým záujmom som sledoval rozpravu v vašom výbore o ESRB, teda o Európskej rade systémového rizika. Dovolte mi, aby som zdôraznil dva body, ktoré považujem za veľmi dôležité pre efektívne fungovania, fungovanie tejto novej inštitúcie. Prvý bod sa týka riadeceho výboru, ktorý musí odrážať svojim zložením radu tak, aby sme sa vyhli nevyhnutnému alebo ne, nepotrebnému napätiu. Druhým problémom je zloženie odborného poradného výboru, ktorého hlavnou úlohou bude pripraviť prác, podklady pre zasadnutie tejto rady ESRB a mali by tam byť ľudia, ktorí pracujú v inštitúciách, ktoré už teraz majú na starosti dohľad. Ak máte pocit, že odborný výbor je nevyhnutný, je vždy možné ho dodať k celkovému nastavenému rámcu, ale nesmieme eliminovať prípravný komponent, príprav, tú prípravu, ktorú pre radu bude robiť rada odborníkov alebo výbor odborníkov. Druhá vec sa týka derivátov, najmä finančných produktov CDS alebo poistení úverového rizika. A práve tieto finančné nástroje CDS boli v centre krízy a zodpovedné za pád mnohých dôležitých inštitúcií. Sú to niecelkom prehľadné produkty, pretože sa tu jedná o priame predaje, neregulované, riskantné predaje, kedy cena nie je ohodnotená ratingovými agentúrami, ale poznáme len tzv. ponukové ceny, ktoré sa publikujú ako indexy od roku 2011. Ako sa tieto indexy pripravujú? Jednoducho e, zúčastnení hráči ne, nie sú verejne známi a keďže sú to len ponukové ceny a trh nie je zorganizovaný a regulovaný, nie sú tieto ponukové ceny povinné a transakcie sa nerobia za tieto ceny. Myron Schools, ktorý je profesorom v Chicagu a vyhral Nobelovú cenu za, za ekonomiku, je istým krstným otcom derivátov povedal minulý rok. Riešením je buď podporiť trh z OT, z OTC, alebo ho zničiť. Týka sa to produktov ako CDS a swapov a iných štrukturovaných produktov, s ktorými by sa malo začať lepších štrukturovaných produktov. Treba si uvedomiť, že takéto nezabezpečené predávanie, nezabezpečené obchodovanie bez akékoľvek regulácie znamená, že tieto aktivity sú naozaj finančným žonglérstvom, príliš riskantné a žiadny zúčastnený e, neodhalia svoj skutočný záujem, ktorý je potom možné ďalej poistiť alebo zaistiť. Tretí aspekt, o ktorom som chcel hovoriť, sú inštitúcie, ktoré sú priveľké na to, aby sme ich mohli nechať zbankrotovať. Tieto inštitúcie existujúce, sú existujúce už v súčasnosti, ale ich bankrot by vytvoril taký obrovský problém a morálny problém, že je to nemožné nechať ich padnúť. Lenže je to spletitá otázka, pretože ako zabraniť ich nevhodnému správaniu? Žiadny medzinárodný konsenzus sa zatiaľ nedosiahol. Problém sa iba zhoršuje, pretože tie inštitúcie, ktoré stále fungujú na trhu, sa stále zväčšujú a sú čoraz systematicky prepojenejšie. Dovolte mi vyjadriť sa v tom zmysle, že je, si nemyslím, že by tento problém sa dal vyriešiť systematickým rozkladom veľkých inštitúcií na menšie časti alebo tým, že sa budú regulovať iba úzko definované banky a že sa bude rozlišovať medzi bankami a investičnými bankami. Myslím si, že riešením by mohlo byť transformovať tieto finančné inštitúcie na také inštitúcie, ktoré už, o tom sa už uvažuje v niektorých návrhoch zákonov, na inštitúcie, ktoré sú príliš dobre na to, aby sa nechali padnúť a nie príliš veľké na to, aby sa nechali padnúť. Myslím si, že takéto nástroje, ktoré sa vzájomne nevylúčujú, je nevyhnutné toto použiť, aby sa vyriešil problém. Teraz budem hovoriť o kapitálových požiadavkách. Sú potrebné, aby sa nastavili úrokové miery a špeciálny režim podobný e, americkej inštitúcii FDIC, kedy je možné, aby FDIC zasiahol v prípade e, likvidácie alebo bankrotu a predišiel tomuto bankrotu lepším spôsobom. Je možné týmto spôsobom rekapitulovať kapitalizovať inštitúciu, ako sa to stalo v prípade General Motors, kedy sa vlastné imanie zvýšilo. Inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za tieto úlohy, budú zodpovedné aj za reštrukturalizovanie aj vytvorenie rezervného fondu pre krízové prípady. Myslím si, že v existujúcich návrhoch zákonov existujú prvky toho, o čom hovorím v tomto mojom úvode, ale nie sú dostatočne široko rozpracované. O Štvrtý a piatý problém, o ktorom chcem hovoriť, sa týka cezhraničnej spolupráce v Európskej únii a inštitúcií, ktoré majú cezhraničné právomoci. Vytvorenie kolegia e, supervízorov a možná úloha ESA, ktorí budú fungovať ako mediátori, môžu vyriešiť problémy zdieľania e, nákladov, keď pôjde o vyriešenie krízy a núdzových situácií. Podľa mňa Európske riešenie bude vyžadovať Európsky fond pre krízové situácie a Európsky rezervný fond, inak e, nie je možné situáciu vyriešiť. Minulý piatok pán komisár Barnier vyhlasil, že takýmto spôsobom sa e, návrhy zákonov vydajú v Európskej únii. Potrebujeme lepšie zharmonizovať legislatívu ktorá sa týka nesolventnosti. Moja e, posledná myšlienka, ktorá sa týka tohoto veľkého regulačného rámca, niektorí komentátori kritizovali, že všetky tieto opatrenia jednoducho priškrtia finančnú aktivitu ako takú. Keďže finančná kríza bola spustená finančným sektorom, nemyslím si, že by sme sa mali báť preregulovania Dokonca aj keby sme plne realizovali všetky regulácie, všetky právne úpravy, nemyslím si, že by to bolo nebezpečné, hoci treba byť obozretný, pretože tie opatrenia, ktoré sa týkajú vyšších kapitálových požiadaviek na vlastné imanie, by mohli mm, tie by mohli byť škodlivé pre ekonomické znovu oživenie, lenže to znamená, že všetky zúčastnené ústanovizne by mali mať jasnú predstavu o tom, ktorým spôsobom sa E, sa veci riešia, akým, akými nástrojmi a musia byť obozretní a opatrní pri dobrom načasovaní. Dovolila by som si, hovorí pani predsedníčka, poprosiť aj asistentov, ktorí si do, sedia na sedadlách, ktorí, ktoré sú iba pre poslancov, aby sa presunuli na sedadla, ktoré sú vyhradené len pred asistentov. Napríklad asistent pána Hansa, Pietra Martina a pani Daty, ktorí sedia vedľa svojich poslancov, že toto nie je vhodné, mohli by sa presunúť a možno by sa mohli obťažovať a dať si na hlavu sluchadla, aby si mohli vypočuť to, čo hovoríme. Presunte sa, pretože vaše miesto je označené menovkou niektorého poslanca a to nie je vhodné. Budeme teraz pokračovať len čo sa presuniete, vy oslovení, pretože nemyslím si, že je možné, aby asistenti boli prítomní pri niektorých debatách. Keď odídete, pokračujeme. Ďakujem. Otázku kladie Jean-Paul Gouzes. Merci, Ďakujem, pani predsednička, vážený pán. E, vy ste hovorili veľmi všeobecne, ja to chápem, ale mám tri presné otázky. Prvá, vo vašej súčasnej funkcii, ako hodnotíte činnosť ECB počas krízy, ktorá sa žiaľ ešte neskončila. Druhá otázka, architektúra dohľadu. Určite poznáte rozdiely, ktoré existujú medzi radou ECOFINom a parlamentom. Aký je váš pocit ohľadne tejto otázky? A potom po tretie hovorili ste o ratingových agentúrach. Ja to trochu poznám. Reglementácia bola v tomto smere úplne nedostatočná a ja by som rád vedel, kde to chcete vylepšiť a kde by to bolo potrebné vylepšiť. Ďakujem. Euh, euh, Ďakujem za vaše otázky. Pokiaľ ide o úlohu ECB počas krízy, nazdávam sa, že po, po tom, čo všetci ocenili to, čo sa urobilo, bolo veľmi pozitívne všetky komentáre, aj autori komentárov, ktorí zvyčajne majú aj nepriateľské postoje voči ECB, eh, boli pozitívni. Čo môže Centrálna banka v takýchto a podobných situáciách robiť? Môže robiť dve veci. Poprvé, E, dať do finančného systému likviditu, aby sa vyhlo a aby sa prekonali krátkodobé krízové situácie na monetárnych trhoch predovšetkým, ktoré boli ohrozené a to veľmi, veľmi aktívne, veľmi agresívne a veľmi veľkoryso. Druhá funkcia Ak je to naozaj odôvodnené, tak sa môže pozmeniť menová politika. A to sme urobili od okamihu, keď Lehman Brothers zbankrotovali a keď bolo jasné, že tu máme obrovskú krízu, ktorá mm, spôsobí recesiu a že teda neboli tu inflačné riziká. To znamená, že teda prvým cieľom je ten cieľ, ktorý zmluvy určujú a zadefinovali pre ECB. A od tohto okamihu sme veľmi agresívne konali a myslím si, že e, po týchto rizikách recesie, že sa nám podarilo teda zasiahnuť a vyhnúť sa väčšej recesii, a ja si myslím, že to bol totálne adekvátny prístup. Problém inštitucionálnej organizácie, ja som sa k tomu už vyjadril v mojej odpovedi na dotazník a takisto som o tom hovorila aj dnes v úvodnom slove. To znamená, že vo všeobecnosti súhlasím s organizáciou, ktorá bola zadefinovaná. V mojej odpovedi v dotazníku som povedal, že si myslím, že e, tieto tri úrady v čase by sa mali vyvíjať smerom k dvom úradom. Twin Peaks, také špecifické, pretože tento model Twin Peaks trošku tak inak poňať a dávam tam e, takmer všetky argumenty v mojej odpovedi a teda stojím za ňou pokiaľ ide o, týchto, o tieto systémové rizika a správu, ktorá bola prepravená týmto výborom, mám dve, urobil som dve poznámky v úvode. Myslím si, že boli dôležité a týkajú sa dvoch no. aspektov, s ktorými plne nesúhlasím. A pokiaľ ide o writingové agentúry. Áno, už končím, hovorí pán pre... dezignovaný viceprezident. Myslím si, že to e, vylúčuje úlohu ratingových agentúr zo všetkých tých e, reglementačných aspektov, tak ako je to teraz. Sú považovaní v niek- a teda dokonca sa im dáva aj väčší význam v niektorých metodách a v niektorých reguláciách kapitálov a myslím si, že treba jednoducho vylúčiť ich úlohu z reglementácie. Navyše samozrejme je potrebné vyriešiť konflikt záujmov a k tomu ešte nedošlo. Ani v Európe, ani v USA. A v Európe máme, máme iba záznamy istý oversight a to nie je dostatočné. Uh, thank you. The next question from Mr. Feo. Ďakujeme. Ďalšiu otázku má pán Feja. Dobrý deň. Ďakujem. Vážený pán predseda, rád by som vás e, pozdravil a chcel by som vám položiť túto otázku. Mohli by ste trošku viac e, e rozvinúť tému balíčka dohľadu. O tom ste hovorili aj vo vašej písomnej odpovedi. Najmä by ma zaujímal spôsob, ako sa bude tento dohľad vykonávať na európskej úrovni. A teda vzhľadom na narastajúcu komplikovateľnosť, komplikovanosť týchto finančných produktov by som chcel vedieť, akú úlohu zaujme ECB, pokiaľ ide o túto situáciu a aké kompetencie môže táto, tento prudenciálny E, dohľad e, mať a ako môže ECB prepojiť svoju činnosť s novými e, orgánmi európskeho dohľadu, tak aby boli efektívni, lebo aj tieto orgány budú mať zrejme isté právomoci v tejto oblasti. Ďakujem vám za vašu uh, otázku. Ak vám to nevadí, budem odpovedať v angličtine Samozrejme, že by bolo pre mňa veľmi jednoduché odpovedať vám v portugalčine, ako si určite dokážete predstaviť. V svojich úvodných slovách som podľa mňa veľmi jasne vyjadril svoje názory e, na tie dojednania, o ktorých sa uvažuje, pokiaľ ide o dozor v Európe. Mám osobitný po, pohľad na ten budúci Twin Peakový e, e, model. Myslím si, že e, bankovníctvo a poisťovníctvo by mali byť spojené z viacerých dôvodov. Je tam výrazná penetrácia medzi týmito dvoma sektormi v dnešných časoch. A z tohoto dôvodu Všetky bankové a poistné skupiny v Európe majú prierezové aktivity v tom e, protiajšom sektore, takže je veľa dôvodov, aby sme ich e, spojili a aby sme mali e, dlhopisy osobitne. Myslím si, že v kríze určité časti nefungovali dobre. Dôvody som vám vysvetlil, pretože je to naozaj rozdielný postup medzi týmito dvoma vecami. Pokiaľ ide o dozor nad bankami a poisťovníctvom, hlavným dôvodom je analyzovať a chrániť inštitúcie, keďže týmto dozorom treba hlavne chrániť záujmy vkladateľov a klientov, pokiaľ ide o poisťovne, v prvom prípade to bolo bankovníctvo. Keďže hlavným bodom zastávania verejných záujmov je e, samozrejme aj ochrana záujmov e, investorov. Toto sú dve rôzne perspektívy a, a môžu vstupovať do konfliktu, takže ich oddelenie je veľmi dôležité. Tiež si myslím, že spojenie bank a poisťovní je dôležité, ale s vylúčením dozoru e, vykonávania obchodov. To je, dôlež- to je rozdiel a to veľmi samozrejme súvisí s touto funkciou a malo by to byť zapojené aj do e, inštitúcií, ktoré majú na starosti dozor nad bankovými a poistnými spoločnosťami. To je rozdiel proti implementácii modelu, o ktorom sme hovorili. Pokiaľ ide o systemické rizika, systémové rizika a radu na dozor, je dôležité, že môže dobre fungovať, pretože v jeho zložení je zastúpená komisia, sú, sú tu predsedovia európskych dozorných orgánov, každý je tam zastúpený, centrálne banky zodpovedné za analýzu situácie a zodpovední za varovanie a odporúčania, aj tí, ktorí sú zodpovední za implementáciu týchto odporúčaní. Všetci sú tam zastúpení, takže veci by mohli fungovať. Napriek tomu zostávajú ešte pochybnosti u mňa, pokiaľ ide o nástroje, ktoré sa poskytujú takémuto orgánu, a mimochodom to sa deje aj v iných krajinách, kde sa zvažuje o ich funkciách aj povedzme v Spojených štátoch, pretože e, inštitúciám, pokiaľ ide o makroprudenčné nástroje, si myslím, že snáď tento bod by mal byť e, e, ďalej posudzovaný a zvažovaný. Pokiaľ ide o Európsku centrálnu banku, e, zmluvne zo zmluvy Európska centrálna banka nemá úlohu v dozore. Je tam o tom článok, pokiaľ ide o finančný dozor. Len jednomyselné hlasovanie rady môže takéto, takúto úlohu časť, alebo časti tejto úlohy prisúdiť Centrálnej banke, ale to sa neudialo. Takže v tejto oblasti centrálna banka nefungovala. A poprosím vás, aby ste nezmiešavali fungovanie Rady pre európske systémové rizika s Európskou centrálnou bankou. Všeobecná rada na základe Larozierovej správy hovorí o základe tohoto nového, tejto novej entity, ale to je nová eh, entita so, svojím, eh, s vlastnou právnou subjektivitou a a nezasahuje do kompetencií a fun- fungovania EC, e, Európskej centrálnej banky ako takej. Ona ako taká, alebo eurosystém ako taký nebude e, mať na starosti finančnú stabilitu alebo fungovanie systémových rizik. Ďakujem. Musíme sa držať v odpovediach času 3,5 minúty, aby sa dostali k slovu všetci poslanci Pán Margajo tu není, takže slovo má pani Luling za EPP. Eh. Ďakujem, vážená pani predsednička, pán guver- viceguvernér. Ja som trošku znudená, ale musím vám povedať, že vaša bilancia ako e, pre, prezidenta Centrálnej banky Portugalska je skôr jednomyselná proti vám. Ak čítame E, články v tlači, ktoré píšu o vás, odkedy vás Rada ministrov menovala, tak e, vo britskej, francúzskej i v nemeckej tlači zaznievajú veľmi vážne kritiky na vašu činnosť, nielen pokiaľ ide o štýl a politické e, orientácie, ale aj sa dotýkajú veľmi konkrétnych e, prípadov, e, kde boli poškodené tisíce sporiteľov v dôsledku vašej neopatrnosti a nepredvídavosti. Čo hovoríte a čo chcete povedať týmto ľuďom, ktorí stratili svoje úspory v rámci e, znárodnenia BPBV a čo hovoríte o BPP? kde, ti, a kde takisto e, bank, Portugalská národná banka nesplnila svoju úlohu dohľadu. Toto sú veľmi dôležité záležitosti a tri aféry takéhoto rozmeru je naozaj veľa. Ja verím, že vaši, mnohí vaši krajania budú radi, keď vás budú vidieť odchádzať, ale uh, ja by som chcela vedieť, pán e, guvernér, ako niekto, kto prepadol vo svojej rodnej krajine, môže teraz ašpirovať na to, aby bol poverený dohľadom nad bankovníctvom v Európe. Ako si predstaviť takúto perspektívu? Vy viete, je to tak trochu ako keby sme... Vy hovoríte vo vašej odpovedi, že tie, princíp, tie princípy, o ktorých hovoríte, tak o nie ste si o, o nich celkom istí. Uh, uh, madame, uh... Áno, vážená pani, najskôr môžem vám poslať stovky e, správ z tlače, ktoré e, písali o mne pozitívne ako guvernérovi počas dlhých rokov pred prípadmi, o ktorých ste sa zmienili a ktoré chcem stručne okomentovať. Som dostal veľa chvál za úlohu, ktorú som zohral pri záchrane rozpočtovej a ekonomickej politiky, ktorú bolo potrebné v Portugalsku udržať. E, bol som kritizovaný mnohými vládami za expanzionistickú politiku v Portugalsku a ja som vždy tvrdil, že je potrebné, že krajina, ktorá je členom menovej únie, musí rešpektovať isté princípy. Vaše kritiky sa týkajú prípadov, ku ktorým došlo v bankovom systéme. Ale vo všeobecnosti, pokiaľ ide o bankový systém, e, by som vám veľmi rád zaslal e, vyhodnotenia, ktoré ohľadne mojej činnosti vypracoval E, Medzinárodný menový fond na moju činnosť v Portugalskej centrálnej banke, kde sme sa vďaka istým opatreniam, ktoré som prijal, vyhli problémom nedostatku likvidity a nesolventnosti nášho systému. My sme veľmi pozitívne odolali kríze a nemáme, nemali sme a nemáme problémy v bankovom systéme, také problémy, aké existujú v iných krajinách. Toto je veľmi pozitívny prvok v tom, ako e, e, Portugalská centrálna banka viedla a si počínala v prípade krízy. Máme tri prípady e, podvodov a defraudácií v portugalskom bankovom systéme došlo k tomu na tých najvyšších úrovniach riadenia týchto troch bank. Nikdy MMF ani iné skúsené organizmy, ktoré sú v tejto oblasti naozaj kompetentné, nekritizovali Portugalskú centrálnu banku za to, že neumožnila odhaliť tieto e, podvody. Ako vy veľmi dobre viete, že podvody, ku ktorým dochádza na veľmi vysokej úrovni, napríklad v bankách, e, často je priam nemožné ich odhaliť. A z pohľadu dohľad, dohľadujúceho orgánu, dohľadajúceho orgánu. Ja ako guvernér som nemal priamu zodpovednosť za dohľad nad týmito bankami. Ja som ich v každodennom živote nesledoval. Nesledoval som ani spôsob, ako príslušné služby túto supervíziu realizovali, ale ja som v portugalskom parlamente samozrejme povedal, že som zodpovedný e, za činnosť bank a že neľutujem žiadny krok, ktoré tieto služby urobili, pretože bolo naozaj nemožné e, odhaliť dopredu to, k čomu došlo. To, k čomu došlo v BCP, Nemalo to dimenzie, ktoré by naozaj spochybnili inštitúciu a jej solventnosť, ale bol to podvod, ale nemal teda takéto dimenzie. Inštitúcia stále funguje solidným spôsobom. To, čo sa stalo v BPN, tak to to, bola, to bol naozaj veľký podvod a ja naozaj veľmi ľutujem, že vy e, dávate zodpovednosť za to dohľadnému orgánu a nie banke, e, ktorá, a ktorej e, riadiaci manažéri sa dopustili Krymu. E, to je vlastne v rukách polície. Pokiaľ ide o BPP, tu došlo e, k podvodu v oblasti e, produktov na kapitálovom trhu a to bolo mimo zodpovednosti Portugalskej centrálnej banky. Nemáme právomoci supervízie a dohľadu nad e, obchodovaním s takýmito produktami. Boli to produkty, finančné produkty, ktoré boli v zodpovednosti iného dohľadného orgánu. To teda znamená, že teraz nemám čas všetko podrobne vysvetľovať, ale môžem vám povedať, že v tomto prípade Portugalská národná banka nebola zodpovedná a, a náš úrad tiež, lebo e, tento podvod k nemu došlo, ale nebola to záležitosť Portugalskej centrálnej banky. Ja osobne som hrdý na spôsob, ako som e, vykonával svoju funkciu počas obdobia, keď som bol guvernérom Národnej banky Portugalska. Bola to výrazná e, odpoveď, dôležitá e, odpoveď a preto som nechala čas trošku plynúť. Udo Bulman je ďalším rečníkom. Ďakujem pekne. Kým položím otázku, rád by som, e, pán Konstancio, vám povedal také pozorovanie. E, už po druhý krát tu počúvam vaše názory. My ako koordinátori sme so všetkými kandidátmi už viedli zaujímavé konverzácie ešte predtým, než e, bolo prijaté rozhodnutie. Moje pozorovanie je to, že vy k nám hovoríte spôsobom, kde nám dávate fakty a čísla. Vážim si to, že sa neskrývate za štýlom, ktorý by bol diplomatický, taký diplomatický, že by nikto nerozumel, čo vlastne chcete povedať. To si vážim. Je to naozaj rozdiel proti iným. A teraz e, otázka. E, očividne sme v situácii prílišných verejných dlhov vo všetkých, viac či menej všetkých členských krajinách, ako sa vyhneme tomu začarovanému kruhu, že pri organizácii našich unikových stratégií e, zamedzíme možnostiam rastu. Ako možno vycúvať z tohoto bremena, vediac, že rast je našou dlhodobou jedinou možnosťou na to, aby sme to prekonali. A ja by som si vážil uh, uh, chcel by som byť precízny a budem sa snažiť hovoriť k veci. Ako sa vyhneme tomuto problému, ako môžeme e, dosiahnuť, že umožníme členským krajinám, aby z tohoto verejného dlhu vyrástli, tak povediať. Možno by ste čo si mohli povedať aj k dvom analytickým otázkam, ktoré mám na mysli či tu máme v Európskej únii jeden ekonomický cyklus, alebo tu máme veľmi komplikované štruktúry, v rámci ktorých si musíme uvedomiť iné ekonomické štruktúry a ako vyriešime problém fiškálnych cyklov požičiavania e, z ekonomického pohľadu. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za trpezlivosť aj vám, pani predsednička. Ďakujeme za vaše otázky a komentáre. Pokiaľ ide o rizika, ktoré ste naznačili a možnosť e, príliš e, včasných e, exitových stratégií, ktoré by mohli byť na škodu veciam iným, chcem zdôrazniť, že v prvom rade balíčky, ktoré sa v Európe aplikovali, prispeli k HDP vo výške viac či menej 1,5 To bolo ešte nad rámec automatických stabilizátorov. Hralo to dôležitú úlohu a viedlo k vyšším deficitom. Keďže to bolo zaručované v recesii, ale tie balíčky, ktoré boli nad rámec tých automatických stabilizátorov, neboli veľké. To, že sa teraz postupne vzťahujú, nevytvorí samo o sebe problém. E, problém, ktorý by vyplýval z tohoto stiahnutia. Čo sa však ukázalo, že je dôležitejšie na podporu ekonomických aktivít v kríze, bola monetárna politika. Monetárna politika, ktorá skutočne mala veľký dopad snížením e, úrokových sadzieb, ktoré pre zadlžených aktérov znamenalo veľmi veľké zníženie ich e, nákladov pre rodiny i podniky, ktoré si mohli udržať úroveň spotreby alebo v e, spoločnosti mohli zasa, sa pre, prežiť bez väčších problémov. Ako výsledkom tohoto je, že v rámci inflácie nemáme v blízkej budúcnosti rizika, a monetárna politika bude zohrávať tú úlohu podpory ekonomiky a to je dôležitejšie než čokoľvek iné. Pokiaľ ide o únikovú stratégiu, o ktor- ktorú prijímame, redukujúc úrovne podpory e, likvidity, redukujeme ich, pretože sú nepotrebné. Finančné trhy sa znormalizovali do, do veľkej miery, takže Podpora likvidy z centrálnej banky nie je potrebná teraz v tej istej úrovni, ako bola potrebná, keď boli trhy zmrazené. Takže môžeme to robiť bez toho, že by bankovému systému vznikali problémy. Tretí bod e, bola vaša posledná otázka, pokiaľ ide o rôzne ekonomické cykly a podobné problémy. Nie je tu veľký rozdiel. Kalkulácie ukázali, že ak vy e, vykalkulujete rozmiestnenie rastu HDP v členských krajinách, napríklad e, pokiaľ ide o štandardnú odchýlku od všetkých, e, priemeru všetkých krajín, tak uvidíte, že od zavedenia eura to, sa znížilo to rozptýlenie. Takže tu je teraz väč, väčšia miera synchronizácie ekonomických cyklov teraz, než bola na začiatku v roku 1999, keď sa rozbehla ehm, menová únia. To je cieľom a je to dôležité. Ukazuje to, že v rôznych stupňoch zdieľame ten istý e, stupeň fluktuácie všade v eurozóne. Ďakujeme. Teraz Elisa Ferreira. Ďakujem, vážený pán guvernér. Mám dve otázky. Prvá, keď sa pozrieme na to, čo sa stalo v posledných rokoch, tak máme veľa mien, ktoré treba spomenúť. BlackRock, Freddie Mac, eh, Lehman Brothers, Fannie Mae. Boli tu jasné signály veľkých porúch na finančných trhoch. Prosím vás, môžete nám naznačiť, eh, pre všetky krajiny, či už pre Európu alebo pre USA. Čo to znamenalo, aby sme mali predstavu, e, o čo boli požiadaní daňoví poplatníci, aby sme mali predstavu. Moja otázka nadvezuje na otázku e, našej luxemburskej kolegyne. Nebolo by bývalo vhodné e, dopredu rátať s eventuálnymi komplikáciami, ktoré boli citeľné na trhoch v Beneluxe, pretože to boli trhy, ktoré boli veľmi postihnuté e, tými veľkými bankovými problémami. Zmysel mojej otázky je, e, aby sme mali predstavu proporcií, čo sa dialo na svetovej úrovni a zároveň, prosím vás, dajte nám nejaké predstavy mm, ohľadne toho, čo ste nám povedali. Ako môžeme my napríklad v banke zasiahnuť ex ante, teda preventívne predtým, ako e, problémy prepuknú. A chcela by som sa vás spýtať na to, ako vnímate možnosti zasiahnuť na európskej úrovni a ako môžeme garantovať, že keď dohľadný orgán zasiahne ešte predtým, ako príde kríza, nebudeme tu mať veľký, veľmi vážny problém, problém konfliktu s národnými orgánmi a s akcionármi. Uh, uh, uh, Ďakujem za otázku. Je známe, že intervencie musia na oboch stranách Atlantiku, že boli veľmi veľké a keď zvážime všetky programy, ktoré sa zrealizovali, injekcie kapitálu, výkup toxických aktív, záruky na pôžičky, úvery a tak ďalej. Množstvo peňazí, ktoré sa vlády zaviazali naliať do systému v Európe a v Ameriky na oboch stranách Atlantiku tvorili 30 HDP. Nie všetky tie peniaze sa minuli alebo zmiznú. Povedal som, že vlády len prisľúbili vytvoriť takúto bezpečnostnú sieť. Je to veľa peňazí. Niekto vyrátal, že v prípade USA všetky tieto peniaze sú väčšia suma ako to, čo USA minulo vo všetkých vojnách, do ktorých bola Amerika zapojená. Ale ako som povedal, nie všetky tieto peniaze sa minú na záchranné baličky, ale prislúbili sa. Samozrejme, to je indikácia veľkosti hospodárskej krízy, ktorú vytvoril pôvodne finančný sektor. Tam sa začala a začala sa, ako všetci dobre vieme, v Spojených štátoch amerických. V zátvorke môžem uviesť, že v prípade Portugalska sme sa zaviazali vynaložiť iba 14 HDP na záchranu finančných inštitúcií, ale v našom prípade štát nepríde ani o halier, pretože sme nevyužili žiadne injekcie kapitálu a nekúpili sme žiadne toxické aktíva. Zaručili sme isté príjmy do bank, ak by sa dostali do problémov, ale naše banky nepotrebujú tieto injekcie, pretože sú solventné. Takže v Portugalsku sa ani halier neminie na riešenie následkov hospodárskej krízy, čo je naozaj priaznivý e, odraz toho, aký dobrý bol dohľad v Portugalsku. K vašej otázke, čo môžeme urobiť v súčasnosti, keď ešte kríza neskončila, čo môžeme urobiť, je v podstate všetko už popripravované, ale podľa mňa sú dve veci podstatné. Poprvé, regulácia a dohľad nad celkovou zadlženosťou finančného sektoru je veľmi dôležitá. Predtým sme to nemali. Nemali sme žiadne povolené maximum zadlženosti a teraz sme zaviedli takúto, takýto parameter. Veľké inštitúcie môžu sa zadlžiť mohli sa zadlžiť 40-násobne v porovnaní s vlastným imaním, s vlastným kapitálom a Samozrejme, že takéto niečo násobilo krízu v hypotekárnom sektore. Druhá vec, neboli medzinárodné predpisy týkajúce sa likvidity, týkajúce sa rezerv, ktoré mali vytvárať banky v prípade, že by prišlo k núdzovým situáciám. V niektorých krajinách, mnohých krajinách v Európe mali isté predpisy tohto druhu, ale medzinárodný predpis v tejto oblasti nejestvoval prípade Northern Rock, ktorý ste spomenuli predtým, mali obrovský problém s týmto vysporiadaním sa s likviditou. A teraz, keď takýto predpis budeme mať, mal by zaručiť, že sa nedostaneme do takých istých excesov vo finančnom sektore, ako tomu bolo v tejto hospodárskej kríze. Veľmi pekne ďakujem. Wolf Klintz. Včera nám Jean-Claude Kriše povedal, že e, odpovedi na, na, na nerovnováhy by mali byť rigorózne postupy, pokiaľ ide o deficity a G20 práve toto slúbila, ale podľa mňa e, nesplnili svoje slúby. Ako to vnímate vy? Druhá otázka. Myslíte si ozaj, že eurozóna v súčasnej forme má nádej prežiť? ak nebudeme mať e, tesnejšiu koordináciu fiškálnej politiky a nevytvoríme určitý e, európsky pracovný trh. A ďalej, po tretie otázka, ako vnímate úlohu e, možného vytvorenia tzv. Európskeho monetárneho fondu? Um, global imbalances. K tým globálnym nerovnováham, no už G20 doteraz nedokázala vyriešiť tieto problémy. Miera medzinárodnej spolupráce, ktorá je potrebná na vyriešenie tohoto problému, je bezprecedentná v ľudskej histórii. Je to veľmi ťažké, je to veľmi zložité, ale všetci veľkí hráči musia pochopiť, o čo tu ide. Musíme len e, tlačiť na väčšie krajiny, pokiaľ ide veľké nerovnováhy, oboma smermi. Aby si každý robil svoju povinnosť, inak, ako ste povedali, citujúc prezidenta Trišeho, môžeme tu mať v budúcnosti novú krízu. Samozrejme, neexistujú všelieky na tento problém. Členské krajiny si musia rozhodnúť, aký je ich dlhodobý záujem a ten zdie spočíva v spolupráci, inak budeme mať všetci problémy a oveľa väčšie problémy než teraz. Pokiaľ ide o eurozónu, lepšia koordinácia fiškálnej politiky, áno, je to veľmi potrebné v súčasnej situácii. No a pokiaľ ide o fungovanie koordinácie dobrého správania fiskálnej politiky vo všetkých členských krajinách tieto funkcie neboli naplnené správnym spôsobom. Nuž a tak mechanizmy paktu rastu a stability, stability musia byť e, nastolené a určité zmeny sú aj potrebné v tejto oblasti, ako sme aj videli lepšie monitorovanie situácie, predovšetkým z pohľadu V ehm, budúcnosti musí byť implementované, pretože je naozaj polutovanie, že v mnohých prípadoch situácia je e, úplne známa až po zverejnení faktov. To by sa nemalo diať. Naposledy som tu spomenul, že v našom prípade Takýto prípad nastal už pred rokmi. Ja e, som v, v tom čase na správu vašeho výboru e, povedal, že je jasné, že problém je, to bolo demonstrované. A to samozrejme e, e, zostáva faktom, že sme vytvorili technickú e, jednotku, kde Centrálna banka, ministerstva financí a inš, inštitúty štatistické národné spolupracujú, aby vypracovali správu so správnymi konceptami a číslami. A odkedy sme toto vytvorili a robili toto, nebnastali problémy v našom výkazníctve a v našich údajoch pre mňa je teda podľa mňa veľmi dôležité mať takýto orgán a ak sa dá zapojiť centrálne banky, pretože tie si môžu dovoliť intervenovať. Pokiaľ ide o Európsky monetárny fond, na to potrebujem viac času. Dúfal som, že sa niekto spýta tú otázku. Je to možné? Nie je možno nevyhnutné revidovať zmluvy, aby sme ho vytvorili, Mám k tomu svoje argumenty, ale nevnímam celkom jasne úlohu, akú by tento fond e, mohol zohrávať, ktorý momentálne nezohráva terajší inštitucionálny rámec. Ak si však budeme myslieť, že je to potrebné posilniť tento rámec, tak som za. Uh, Ďakujem, som si istá, že sa k, k tomuto ešte vrátime, tejto téme. Slovo má pani Swinburne, ktorý, ktorá kladie otázku za pána Strejčka, ktorý musel dnes dopoludne odišiel. Táto otázka, ktorá prichádza pôvodne z Británie, môže byť reformulovaná. Je to politické dopady tejto krízy na finančné inštitúcie je jedna vec, ale dopady na vlády je druhá vec. Zdá sa, že mnohé krajiny EÚ zvyšujú riziko celého systému EÚ. Európska rada pre systémové riziko, ktoré sa, ktorá sa práve vytvára a kde budú pracovať ľudia z Európskej centrálnej banky, vytvára systémové riziko do budúcnosti. Takže tieto dve otázky sú, či ESRB bude kontrolovať finančné inštitúcie alebo či bude mať dohľad aj nad rizikovými makroekonomickými politikami vlád, ktoré vytvárajú systémový problém pre Európu? A po druhé, aké mechanizmy predpokladáte, že ESRB a ECB bude používať na to, aby dostal pod kontrolu toto riziko na úrovni členských štátov EÚ? Nuž, e, k tomu všeobecná poznámka. ESRB nie je ECB. ECB, Európska centrálna banka, má svoju úlohu zakotvenú v zmluve a nie je zodpovedná za fungovanie a funkcie, ktoré boli pridelené ESRB. ESRB má mať inú rolu. Je pravda, že odborná práca, na nej sa budú podieľať ľudia z ECB a budú pripravovať podklady na rokovania ESRB. To je samozrejme dôležité a Samozrejme, preto je vaša otázka relevantná, ale opäť chcem zdôrazniť, že ECB a ESRB treba naozaj rozlišovať a nie sú to rovnaké inštitúcie. Odpoveď na prvú otázku je áno, samozrejme. Rada pre systémové riziko v Európe bude musieť posudzovať rizika, ktoré vyplývajú z správania sa členských krajín EÚ ako takých. Podľa mňa aj budú hovoriť rozpoč- o rozpočtovej a fiškálnej politike a mať nad ňou dohľad, ale zároveň budú brať do úvahy aj celkovú hospodárskú situáciu v danej krajine a finančnú rovnováhu všetkých ekonomických aktérov, nielen štátneho aktéra, lebo v niektorých prípadoch e, rozsahy deficitu sa dajú skôr pričítať správaniu sa súkromného sektora a nie verejného sektora. Takže celá táto záležitosť treba ju rozanalizovať a dostať pod kontrolu. Treba vydávať včasné výstrahy, odporúčania, ktoré si treba prerokovať na úrovni ESRB. Takže túto funkciu bude plniť ESRB takýmto spôsobom. Čo sa týka príprav, ESRB bude zamestnávať stále viac ľudí. Bude tam sekretariát s odborníkmi, ktorí budú pripravovať podklady pre ESRB. To už sa deje, už je to ošetrené a keď príde čas, keď sa všetko poschvaľuje, budeme pripravení prijať našu spoluzodpovednosť v rámci Rady pre systémové riziko v Európe. Teraz má slovo Filip Lambers. Ďakujem, Sharon, ďakujem za vašu poznámku. Teší nás, čo ste povedali, aj napísali o derivátoch a aj posledný odsek vášho úvodného prejavu. Podľa mňa eh, by sme mali vyznávať nezávislosť Európskej centrálnej banky, ale to má, to je dvojsečná zbraň. Citujem vášho budúceho šéfa, to, čo povedal včera, povedal, čo sa týka zloženia fiškálnych eh, prídavkov, Musíme brať do úvahy, že verejný sektor zvyšuje, prehlbuje krízu. Ja som si istý, že politici e, si definujú veci po svojom a toto je naozaj politická e, výpoveď. Mne sa to nepáči, to, čo odznelo zo strany ECB. Ja by som rád počul, ako by, ste túto vetu interpretovali. Veľkosť e, verejného sektoru je politické rozhodnutie zdravotníctvo. V Európe je v podstate verejný sektor, v Amerike je to súkromný sektor. Treba posúdiť, či to funguje efektívnejšie v Európe alebo v Amerike. Je to politická voľba. Čiže veľkosť verejného sektora nie je žiaden argument. Ja by som poprosil e, Európsku centrálnu banku, aby zostávala e, v rámci svojich právomocí, aby ich neprekračovala. A to ma doviedlo k mojej druhej otázke túto výpoveď, ktorú sme práve počuli, je politickou výpoveďou. Po, takých sme počuli za posledných o, pár rokov viacero. A mňa zaujíma, či ECB vychádza z jednej filozofie, z jednej myšlienkovej školy, napríklad takej, ktorý zodpovedá Mantra Steele, Napríklad, e, čo sa týka indikátorov, ktoré treba sledovať, a ešte konkrétnejšia otázka, čo budete robiť v rámci štyroch stien ECB, aby ste pozbudili diverzitu rozličných myšlienkových škôl a filozofií. Sharon, prepačte, zvyčajne bývam stručný, dovolte mi ešte pár sekúnd. Hovorím o tom, že by mali byť rozmanité filozofické prístupy v rámci ekonomiky. E, keď človek má prežiť a má chorobu, môže zomrieť, keď sa aplikuje iba jeden liek. Nepochopil som celkom, čo ste povedali o alternatívnych indikátoroch. Alternatívnych čomu? K rastu HDP. Aha, to som nepochopil. Takže alternatívne indikátory k rastu HDP. no už to je zložitá otázka. Čo sa týka ale prvej otázky, nebudem interpretovať to, čo povedal e, pán Tchyše, pán prezident ECB. Ne, neviem presne ani, čo počul, takže nedovolím si k tomu mať nejaký komentár, ale môžem vám povedať aspoň toľko, že nikdy nepoviem nič, v ktorej, v čom by som sa vyjadroval k úrovni výdavkov jednotlivých členských štátov EÚ. Takúto vetu odo mňa počuť nebudete. Ak sa totiž pozrieme na európsku scénu, uvidíme, že počas mnohých rokov Írsko bolo veľmi úspešným hospodárstvom, konkurencieschopným a malo veľmi nízke verejné výdavky. Na druhej strane bolo Dánsko veľmi konkurencieschopná krajina v popredí na vrchu e, štátov EÚ, úspešný štát, ale s úplne inými verejnými výdavkami. A obidva modely úspešne fungovali, krajiny boli konkurencieschopné, takže ja si nedovolím nikdy usúvzťažniť úroveň verejných výdavkov s úspešnosťou štátu. A teraz k tým alternatívnym indikátorom alebo ukazovateľom a k rozličným myšlienkovým filozofiám a školám, ktoré sa budú uplatňovať v ECB. Ja som za výskum, ja som za to, aby sa vyskúšali alternatívne indikátory voči štandardu. Aj sa budem inšpirovať Amartya Zenom. Je to veľmi zaujímavý štýl alebo rozmýšľanie. Pán prezident Sarkozy vytvoril vo Francúzsku komisiu, ktorá sa touto témou zaoberá a privítal by som, ak by tieto nové ukazovatele si e, vzali za svoje vlády rozličných štátov a dohodli sa na medzinárodnej úrovni. Kým nepríde takáto zmena, ktorá bude medzinárodne schválená, ECB si nebude môcť dovoliť e, iniciovať nejaké nové alternatívne ukazovatele. Budeme používať tie nástroje, ktoré máme k dispozícii, ktoré sú dôležité pre nás na posúdenie rizik inflácie, čím budeme naplňať náš mandát. Tam sa nič meniť nebude. Slovo má pán Posalt. Ďakujem, pán Konštanciu. Budem vás žiadať o jasné odpovedi na moje otázky vyplývajú z mojich želaní. Hovorili ste o potrebe zredukovať závislosť ratingových agentúr. Ja poznám iba dva procesy na zníženie tejto závislosti. Prestať uznávať existujúci rámec v európskom priestore alebo e, pokročiť dopredu smerom k Európskej ratingovej agentúre. Aký je váš názor na túto vec? Druhý názor, ktorý chcem vedieť, e, je ohľadne toho, čo je dnes jasné E, nerovné na distribúcia obetí na úrovni rozličných faktov a paktov e, rastu a stability na národnej úrovni. A teda pokiaľ ide o offshores, nesúhlasí sa so svetovou reguláciou alebo so skoncovaním s nimi na svetovej úrovni, ale čo by sa malo v Európe robiť, ak sa neskončia. Najmä, ak ste za alebo nie, za aplikáciu veľmi prísnych mier a, tax, e, a teda zdaní za túto oblasť v celej Európe. Tretia otázka, eurobony. E, e, pýtam sa na Európsky menový fond a eurobondy, pretože v teórii môžu absorbovať časť národných dlžôb a to môže byť za napríklad protihodnotu príjmov z DPH. Prečo ECB e sa nezamýšľa seriózne nad emisiou eurobondov? A ešte jedno malé, jedna malá poznámka ohľadne pána Viktora Konštancia. Portugalský štát nestratil ani jedno euro, ale znárodnená banka. Very quickly to the, to the last comment. Uh, that... Poslednému komentoru to uh, nesúvisí dlhy nesúvisia s problémami, ktoré vznikli v bankovom sektore. štát je tu za eh, cash flowom a je tu, ak to potrebné, bude tu rekapitalizácia. Takže to nesúvisí s problémami v bankovom systéme. Pokiaľ o, o ratingové agentúry, nuž samozrejme, že podľa mňa je dôležité, aby ratingy ratingových agentúry nezohrávali E, úlohy v regulatornom e, oficiálnom systéme. Môžeme sa tomu vyhnúť bez vytvárania nových agentúr. Agentúry budú naďalej fungovať, trh ich bude zvažovať alebo nebude. My však sa môžeme vyhnúť využitiu ratingov pre regulatorné oficiálne dôvody. To som povedal okrem registrácie a monitorovania aktivít a plus ešte, a to ešte nebolo urobené, musíme sa snažiť vyriešiť možné konflikty záujmov medzi ich úlohami ako ratingové agentúry a ako poradenské orgány. Sú tu teda problémy, ktoré treba riešiť, ale vytvorenie Európskej agentúry ako takej by scénu nezmenilo v tomto ohľade. Čo je dôležité, aby regulatórny systém mal svoje vlastné nástroje, metódy, svoje vlastné indikátory. Pokiaľ ide o druhú otázku e, týkajúcu sa offshores, nasmerujem vás na jednu už z e, odpovedí na dotazník, kde som hovoril alebo píšem na jednej strane na tému offshore je celkom podľa mňa jasným spôsobom. Nie je pravdou, že medzinárodne sa nič neudialo. Veľa vecí sa zmenilo, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu e, príjmov daní pre, minister, e, pre, pre daňové systémy krajín. Sú tu pravidlá, ktoré predtým neexistovali. A v tomto ohľade áno, a pokiaľ ide o dozorné funkcie, ešte možno čo to urobiť, pretože v určitých centrách offshore nie je napríklad možné mať prístup k tzv. viacnásobným vlastníkom, kde e, môže byť veľmi negatívna tá dozorová stránka. Treba urobiť teda viac, ale po kríze sa už mnohé veci zmenili. A pokiaľ ide o eurobondy, tak Európska centrálna banka sa jej neprináleží sa tu angažovať. Vy hovoríte, že to by sa dalo využiť na účasť na uh, suverénnych dlhov, ale to by bolo proti uh, zmluve, pretože článok 123 jasne hovorí, že únia alebo akákoľvek vláda nemôže prijať e, dlho od inej krajiny alebo verejných entít, ak by taká úloha pre takýto nástroj vznikla. Bolo by to v inej súvislosti a nie s cieľom absorbovať alebo zúčastniť alebo prijímať dlhy z členských krajín. Gottfried, e, nech sa páči, je ďalší rečník. Problem. So does most of my family. Um... Trošku som zmetený, hovorí pán Bloom. Pomôžte mi pochopiť túto vec. Z ekonomického hľadiska, ja som napríklad osobne tiež ekonóm, eurozóna nie je optimálnou zónou pre menu, o ktorej hovoríme. Preto mi prosím pomôžte pochopiť, ako je možné očakávať, že eurozóna dlhodobo prežije bez fiskálnej a rozpočtovej disciplíny, bez toho, že by niekto bol zodpovedný za fiskálnu disciplínu členov eurozóny. Kapitálové transfery alebo potenciál pre kapitálové transfery v súčasnosti v krajinách napríklad v Grécku, ktorá si vydáva svoje vlastné obligácie, jednoducho e, monetarizuje dlh a exportuje svoj problém inde. Aký máte vy na toto názor? Áno, veľmi ochotne vám odpoviem. Ani nepotrebujem priveľa času, aby som zdôraznil dôležitosť toho, na čo ste sa spýtali. Vyjadril by som sa k tomu, či to je optimálna menová oblasť, eurozóna. Možno tu e, si celkom nerozumieme, pretože literatúra o optimálnych zónach mien, o optimálnych menových zónach hovorí, a nie je to záver tejto teórie, že vytvoriť menovú úniu sa dá len tedy, keď krajiny majú tú istú úroveň. To nie je tak. Literatúra preskúmala a zadefinovala kritéria toho, že keď sa pokúšame definovať alternatívne nástroje výmenných kurzov, ktoré už nefungujú v monetárnej únii, možno nájdeme nástroje, ktoré prispôsobujú ekonomiky hospodárstva šokom a nerovnováham bez e, výmenných mier. Robert Mandela napríklad hovorí vo svojej teórii, že ak existuje flexibilita cien a miest a mobilita pracovnej sily v menovej únii, tieto nástroje môžu nahradiť výmene kurzy. Peter Cannon na druhej strane hovorí, že alternatívou uh, riešenia problémov asymetrických šokov v menovej únii je, keď sa krajina pripojí k menovej zóne, diverzifikuje sa a sústredí sa na konkrétne priemyselné odvetvie vo svojom hospodárstve. Ak je to malá krajina a integrovaná v obchodných zmysle do menovej únie, tak opäť to môže fungovať. Peter Ingram je ďalší teoretik, ktorý hovorí, že finančná integrácia v menovej únii podporí fungovanie únie. To sú kritéria, o ktorých hovorí odborná literatúra týkajúca sa optimálnych menových oblastí. Pre malú krajinu je dôležité, že príjme záväzky nie k euru, ale k Európskej únii. Ak táto krajina už obchoduje s Európskou úniou, ak takáto krajina dovoluje voľný pohyb kapitálu a pracovnej sily a ak zadaných okolností a za, za takýchto okolností pripojiť sa k eurozóne pre malú krajinu môže byť veľmi výhodné. Ak existuje voľný pohyb kapitálu, tam nemôže výmenný kurz hrať dôležitú zásadnú úlohu. V týchto okolnostiach podotýkam a ak sa používa výmenný kurz na devalvovanie meny, potom inflácia vyletí rýchlo nahor a nič sa významne nemení. Ale keď malá krajina chce ťažiť z výhod transakcií a dokáže sa vzdať výmeného kurzu nevzdáva sa až takého niečoho veľkého a drahocenného. Veľmi často sa toto vníma nesprávne. Veľmi často sa hovorí, že optimálna menová únia by sa mala skladať z krajín, ktoré sú na rovnakej alebo podobnej úrovni. To nie je pravda. Ak úroha pro, úroveň produktivity v niektorej krajine je nižšia ako v iných krajinách eurozóny, potom úroveň príjmu a miest by sa mala prispôsobiť úlohe produkt, prispôsobiť produktivite danej ekonomiky daného hospodárstva. A potom participácia v menovej únii vychádza z makroekonomického hľadiska z dvoch aspektov. Po prvé, treba sa postarať o e, vývoj jednotkových nákladov na mzdy a po druhé fiskálnu a rozpočtovú politiku využiť anticyklickým spôsobom, pretože to je nástroj makropolitiky jediný, ktorý má takáto krajina k dispozícii. Veľmi pekne ďakujeme. Teraz sme ukončili prvé kolo a teraz budeme oveľa prísnejší pri určovaní e, časového rozpetia, v ktorom môžu ďalší rečníci hovoriť. Otmar Karas za EPP. Prvý bod, pán guvernér, teší ma, že môžeme diskutovať po druhýkrát spoločne, pretože nejde tu len o posúdenie vás, ale aj o porovnanie a po prvom počutí ste sa ne, e, netlačili do tejto nominácie vy, vy, osobitne. Je tu dobré, že tu máme toto druhé vypočutie a vynorili sa určité otázky. Vy ste povedali, že výšku výdavkov tej či onej členskej krajiny nikdy nebudete komentovať. Dúfam, že ste to nemysleli vážne, pretože keď verejné rozpočty prelomia pakt rastu a stability, musíte sa intenzívnejšie vyjadrovať e, výdavkom členskej krajiny. Druhá vec potom, vy ste tvrdili e, k menovému fondu, že neviete, na čo by sme ho potrebovali, keďže sme ho doteraz ne- nemali. A potom si kladieme otázku, prečo Grécko má problém dostať sa k prostriedkom, keď nemôže mať prístup e, k Medzinárodnému menovému fondu. Vy ste potom po tretie povedali, že neexistuje zodpovednosť ECB, pokiaľ ide o dozor a preto kladiem otázku, ste za európsky dozor tam, kde európsky dozor má posledné slovo, keď sa nedohodnú národné dozory? Pokiaľ ide o vašu prvú otázku, možno ste ma nespochopili správne, čo som totiž povedal, že nebudem komentovať o tú úroveň ako takú Iná vec je posúdi, posúdiť verejné financie v krajine a osobitne e, úroveň dlhu a deficit. Ak krajina má rozsiahly deficit a zadlženie, budem e, hovoriť e, o tom, a takisto som to robil ako guvernér našej centrálnej banky, ale nebudem hovoriť o, alebo diktovať o konkrétne opatrenia, ktoré treba prijať. To je dôležité O tom som hovoril viackrát, komentoval som fiškálnu politiku mojej krajiny napríklad. Kritisoval som e, rozsiahle deficity a tak ďalej. A takto budem konať aj na európskej úrovni. Nebudem e, v určitej izolácii, pokiaľ ide o mieru výdavkov. Pokiaľ ide e, Európsky monetárny fond, mne stále nie je jasné, čo by tento fond mohol robiť v takom zmysle, čo by nebolo mohlo byť už dovtedy urobené e, paktom rastu a stability a tlakom e, ostatných účastníkov, pokiaľ ide o fiskálnu politiku daných krajín, Grécka teraz napríklad, ale podľa mňa nie je potrebné revidovať zmluvy, vytvárať takúto inštitúciu. Dá sa to urobiť? Ako posilnená spolupráca? Srešpektujúc samozrejme všetky články zmluvy, vrátane 1, 2, 3 týkajúce sa zákazu vykúpenia. Vieme, čo znamená vykúpenie bailout. To, čo je v tých článkoch, je, že je v menovej únii zakázané prijať zadlženie inej členskej krajiny. Alebo teda je dôležité prijať opatrenia na zníženie a prijatie dotácie. To je zakázané. Ale samozrejme, úver nie je bailout. Je to úver. Ak sa poskytne úver na, za normálne úrokové sadzby, a nie sú tam dotácie, tak samozrejme nemožno ho považovať za bailout, pretože Grécko či iné krajiny budú musieť aj tak splatiť všetky svoje dlhy, úvery, úrokové sadzby na normálnej úrovni. Je to len krátkodobá podpora likvidity a tu treba jasne toto pomenovať. Ak na európskej úrovni, primeranej úrovni v rade uvažujeme o tom, že potrebujeme nový mechanizmus na to, aby sme poskytli tento typ podpory, tak som za. Myslím si, že by bolo možné urobiť to za súčasnej situácie, ale uznáva sa, že, to nie je mož- že ak to nie je možné, nebude potrebná žiadna revízia zmluv a ja som za. Stále tu ešte vyvstávajú dve otázky eh, z tejto otázky. Eh, jedna, kedy je posledné slovo e-, únie a prečo nepoužívať Medzinárodný menový fond, nie Európsky menový fond. To sú otázky, ktoré vyplývajú. Pani Daty má ďalšiu otázku. Merci. Eh. Ďakujem. Iba dve poznámky. Včera tu predseda ECB, prezident ECB, Mm, vypadol mikrofón. A povedal, že spoločne sme vybudovali menovú úniu a toto je náš spoločný osud. E, čo chcete urobiť na vyriešenie gréckej krízy? Majú sa tam európske krajiny angažovať. E, to e, Jean-Claude Juncker nakoniec navrhol aj účasť Svetového menového fondu. Ako vy vnímate v tomto kontexte budúcnosť zóny euru a koordináciu európskej ekonomickej politiky? Sú tu rôzne interpretácie, aká je vaša definícia a vaša koncepcia. Pokiaľ ide o ostatné veci, myslím si, že naši spolupracovníci robia naozaj veľa a myslím si, že by, sme mal, že by nám malo byť k nám aj tak pristupované. Mind, Ďakujem za otázku. Ak vám to nevadí, v angličtine som rýchlejší a presnejší, tak ju použijem. Čo sa týka IMF, Medzinárodného menového fondu, rozdiel je zrejmy. Pani predsednička tiež zdôraznila, nie EMF, Európsky menový fond. Grécko, podľa mňa, by... Otázka je, či by sa malo obrátiť na program IMF alebo nie. Čo robí IMF? IMF robí dve veci. Definuje a uplatňuje programy prispôsobovania sa jednej krajiny k situácii v Euro, Európskej únii. Grécko muselo revidovať dvakrát iný pôvodný program, ktorý bol nastavený pre Grécko, aby vyhovelo. Teraz ten program, ktorý sa navrhuje pre Grécko, sa ničím nelíši od toho programu, ktoré IMF navrhoval predtým. Takže IMF nerobí nič iné, než robil predtým. Druhá téma, ktorou sa zaoberá IMF, je požičiavanie peňazí. Na potreby Grécka, trebárs na budúci rok, je nemožné si požičať dosť. IMF je len katalizátorom IMF istým spôsobom sprostredkuje peniaze a čaká, či sa krajina spamätá natoľko, aby získala prístup na regulárne finančné trhy a mohla si vziať regulárny úver. Čo iné môže IMF urobiť? Ako byť takýmto sprostredkovateľom? Obratiť sa teda na IMF, ak v prípade Grécka je Grécko členom eurozóny, je istým znakom slabosti rámca, v ktorom pracujú naše inštitúcie v menovej únii. A toto poškodzuje euro, ak by sa takéto niečo stalo. Ale o čo tu vlastne ide? Ja nevidím dôvod, prečo by sa Grécko malo obracať na IMF. Na čo by sme zapájali iné inštitúcie, keď túto situáciu dokážeme vyriešiť vnútorne v euro, Európskej únii? Grécko nepotrebuje záchranný balíček, tzv. bailout. Grécko dokázalo, že sa môže riadiť programom, ktorý mu bol ponúknutý. Teraz je úverové riziko pre Grécko vyšší, vyššie, ako bolo predtým, ale Grécko má prístup na finančné trhy, môže si tam požičať peniaze a ak má problém so krátkodobou likviditou, Európa ho môže podržať. Na to sú európske nástroje, ktoré by mohli pomôcť. To nemá nič dočinenia so záchranným balíčkom typu bailout pretože Grécko mieni postupne znižovať svoju zadlženosť použitím iných úrokových sadzieb a tak ďalej. Nie je to záchranný balíček, je to asistencia, sú to programy, je to znižovanie rizika, s čím Grécko súhlasilo. To znamená, že európsky rámec je schopný poradiť si s takýmto problémom. Ja už nemám viac času na zodpovedenie otázok. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Melov. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem spýtať na nasledovné článok 3, lomeno 3, 14, 3 protokolu o e, štatúte a o systéme európskych centrálnych bank sa hovorí doslova, že pokiaľ ide o prudenciálny dohľad, ECB bude príjmať adekvátne opatrenia, aby zabezpečila príslušné orientácie, inštrukcie a môže E, takisto zabezpečiť poskytovanie všetkých príslušných informácií. BBP jedno je na, znárodnené a druhé, druhá banka ešte doteraz nedokáže získať peniaze, ktoré vlastne aplikovali. Našťastie toto sa nestalo v európskych krajinách. Tým nechcem samozrejme e, kritizovať dohľad nad bankami, kým ste boli guvernérom, ale teraz sa chcem spýtať niečo ohľadne ECB. E, ak si zoberieme to, čo sa stalo v BPP a BPPE, e, to znamená, že keď ľudia nemajú prístup k svojim peniazom, ktoré si tam e, úplne legálne uložili. Takže či Európska banka, tak ako to stanovujú príslušné články, požiadala o nejaké informácie E e, portugalskú e, centrálnu banku ohľadne, o informácie ohľadne týchto bank, teda pokiaľ ide o ten prudenciálny dohľad. A ako si vlastne tieto články ako e, viceprezident ECB interpretujete? Place, the treaty is very clear. Myslím si, že situácia v tejto veci je jasná. Zmluva o Európskej únii hovorí že len nové rozhodnutia, ktoré sa prijímajú, sa musia prijať jednomyselne Európskou radou. Európska rada môže Európskej centrálnej banke udeliť funkciu alebo rolu supervizora alebo dohľadu. Neexistuje článok zmluvy o Európskej únii, ktorý by to nedovoľoval. Európska centrálna banka musí spolupracovať s Európskou radou a podporiť túto úlohu dohľadu v Európe. Ale Európska centrálna banka sama nemá právomoci, musia jej byť udelené. Pán prezident Trišov odpovedal na vašu otázku v podobnom zmysle, ako som ja práve sformuloval. Európska centrálna banka sama, ako, sama o sebe nemá právomoci v tejto oblasti, musí spolupracovať podporovať dohľad, ale zatiaľ, ako vám prezident Trišo napísal, nemá právomoci v tejto oblasti. Čo ste povedali o tom, že ľudia sa nemôžu dostať k svojim úsporám, nie je to pravda v prípade BPN. BPP je, tam je iná situácia, to nie sú vklady, sú to produkty kapitálových trhov. Sú to cenné papiere, nad ktorým má dohľad inštitúcia pre cenné papiere. Sú, ide o zisky z týchto cenných papierov. Nad nimi je dohľad a o ne ide. Nejde o vklady bežných ľudí, o úspory. Ďalším rečníkom. Ďakujem, pani predsednička. Pán Konštanciu, ja si vysoko cením vašu profesionálnu dráhu a kompetencie. A teraz, pokiaľ ide o východiská krízy, včera ste povedali, že inflácia v súčasnosti nie je e, aktuálna, pokiaľ ide o problémy EÚ. A ako chce ECB prispieť k cieľom EÚ, napríklad oživiť úvery, aby došlo k oživeniu e, úverov, to je nevyhnutné pre oživenie lebo vieme, že tu došlo k istému škrtu v oblasti likvidity. Nevidíte v tom nejaké problémy? Druhá otázka, verejné financie. Je jasné, že treba skonsolidovať verejné financie, ale treba sa vyhnúť kontraproduktívnym dopadom. Ako ECB môže prispieť e, k tomu, aby sme sa vyhli takejto kontraproduktivite? Po tretie, aspekty, ktoré súvisia s prebytkami a ktorými musia e, banky spolufinancovať príležitostné platby. Myslím si, že tam by sme mali diferencovať medzi týmito dohodami, pretože ten, kto poskytuje pomoc, e, k tomu by sa malo pristupovať inak ako k tomu, kto dostáva. A chcem sa spýtať, vy zachraňujete alebo chcete likvidovať tý, touto pomocou? Uh, thank you for your questions. Ďakujem za, Ďakujem za vaše otázky skutočnosť, že sme sa vydali cestou redukcie nástrojov, ktorých sme vytvorili na likviditu bank, žiadnym spôsobom e, neohrozuje situáciu bank. Možno si spomínate, že napriek našim rozhodnutiam nedošlo doteraz k žiadnym zmenám trhových sadzieb, takže sadzby sa nezmenili ako následok opatrení, ktoré sme my prijali. Prijali sme ich, pretože e, mnohé veci už neboli potrebné. Mnohé banky teraz fungujú. Banky majú potrebnú likviditu, a začiatok únikovej stratégie, o ktorom sme rozhodli, e, ich neohrozil a preto, ak sú tu problémy s rozvojom úverov, nesúvisia s likvidnými ustanoveniami. Prieskumy pravidelne realizované nám ukazujú, toto veľmi jasne potvrdzujú. Mimochodom je, bohužiaľ, nie je možné odpojiť rozvoj kreditov, k úverov od e, účinkov dopytu, ktoré fungu, klesa, ktorý klesá počas recesie a tie reštrikcie, ktoré mohli banky zaviesť. Pokiaľ ide o verejné financie a otázku E, týchto financií. Ako som už bol povedal, balíčky, ktoré boli schválené, neboli veľkého rozsahu. A podľa mňa je dôležité toto posúdiť. Krátkodobá a dlhodobá perspektíva v tomto existuje a úrokové sadzby na trhu, strednodobé i dlhodobé, sú stanovované trhom. Ak trhy majú pocit, že je tu problém s verejnými financiami v budúcnosti, čo je výsledkom týchto deficitov, tak môžu zvýšiť e, dlhodobé úrokové sadzby. To by poškodilo obnove i ekonomickému rastu. Takže táto minca má dve stránky a ja si myslím, tá akutná fáza nám ukazuje, že je teraz na čase, aby čo krajiny si začali konsolidovať financie a to by mohlo mať pozitívny dopad na stredno a dlhodobé sadzby. No a pokiaľ ide o Európsky e, rezervný fond, riešenie musia posky, poskytnúť banky ako také, pretože takúto úlohu zohrávajú mnohé americké banky napríklad. Reštru, reštrukturalizácia a e, riešenie nie, sú, nie je likvidácia. Ide o reštrukturalizáciu, rekapitalizáciu a ak je to potrebné, predaj inštitúcie, ku ktorej sa intervenuje. Len v extrémnych prípadoch je likvidácia potrebná. Od začiatku krízy sme sa zaoberali 400 bankami. E, americká, e, e, americký orgán sa zameral viac než 400 bankami v Amerike bez toho, že by sa chcelo dosiahnuť veľmi elegantné riešenie. Často sú veci veľmi zaujímavé a zabudám na čas. Ďalší rečník. Vy ste nám poskytli veľmi dobrý prehľad, literatúry, ktorá sa týka týchto kritérií. Musíme však aj tak pripustiť, že Grécko nie je Kalifornia. Nepomôže nám centrálna fiskálna kontrola. Európska mena je taká, aká je. Nič, nič tu nezmeníme tu je dôležitý ten význam veľmi silnej kontroly, keď ide o pakt rastu a stability a prístup k tým procedúram. Ako si myslíte, že to môžeme posilniť? Čo by vás uspokojilo? Sú totiž také e, dôležité pre úspech Európy. Už samozrejme, že Grécko nie je Kalifornia. Ale rád by som vám pripomenul, že Kalifornia, ktorá má e, finančnú krízu a New York pred 5 rokmi mal problémy a Washington, federálny štát Washington, e, vo Washingtone odmietol pomoc. New York musel prijať vlastné opatrenia a aby si mohol nastoliť novú, e, aby na trhu mohol v seba nastoliť novú dôveru. To sa môže stať aj v menovej únii, ktorá má politické riadenie, federálna vláda nepomohla New Yorku pri takmer hroziacom bankrote. To znamená, že to, čo je potrebné, sú mechanizmy, ktoré zabezpečia, že bude dostatočný tlak na členské krajiny, aby sa prispôsobili. Čo je však nešťastné, osobitne nešťastné v prípade Grécka je to, že problém sa plne neidentifikoval z predstihu. Malo sa to udiať skôr, aby sa veci uľahčili. Avšak nástroje sú tu na to, aby členské krajiny prinútili prijať opatrenia. Ak máme posilniť eh, preventívnu časť stabilitu, paktu stability, Mali by sme posilniť, hoď o tom e, pochybujem určitú časť sankcií, pretože niektoré sankcie sa veľmi ťažko aplikujú. Preventívne rameno paktu stability musí byť posilnené, výrazne posilnené. A krajiny, členovia menovej únie, ktorá sama o sebe je formou politickej únie, zdieľa e, e, tú výraznú úlohu štátu, menu. Krajiny musia pochopiť, všetky krajiny musia pochopiť, že my e, strácame suverenitu, keď vstupujeme do menovej únie. Aká, akákoľvek členská krajina, ktorá sa nesprávala podľa pravidiel, musí prijať viac zasahovania do svojich vlastných záležitostí, aby sa urobili potrebné úpravy a všetky inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu musia zostať veľmi v dele s ohľadom na budúcnosť, aby takáto situácia, e, akú máme teraz, nevznikla. Takže silný, veľmi silný dozor, to je naozaj nevyhnutné. Among... Teraz zastupcovia ALDE, rozhodli ste sa, kto z vás to bude? Šmit. Ďakujem. Hovorí, povedali sme, že sme teda všetci rovnakí. Pán Konštanciu, myslíte si, že e, v Grécku je hlavným problémom špekulácia? A potom, vy ste veľmi talentovaným ekonómom, ale my takisto sa musíme vyjadriť aj všeobecne. A za tie dve hodiny, takmer dve hodiny, čo vás počúvam, si kladiem otázku, či veríte v myšlienku transparentného trhu s lepším dohľadom, alebo či by ste radšej zakázali rozličné produkty. Vy ste už spomenuli niektoré produkty, ktoré by bolo podľa vášho názoru potrebné zakázať, napríklad e, predaj CDF, e, potom rôzne úverové fondy, CDS, pán Triše bol taký opatrnejší. On nepovedal, že zákaz by bol najvhodnejší. Ja osobne som li- liberál. Nemyslím si, že zákaz je vhodný. Môžete sa vysvetli- vysvetliť k tomu, pán Konštanciu? Pán Konštanciu, poprvé, ten grécky problém nie je výsledkom špekuláciám na finančných trhoch. To je jasné. A samozrejme, aj odmeny za tieto kredity a za CDS, tak nie sú, e, nie sú spochybnené. To je nástroj, ktorým sa čelilo problému, ale trhy CDS sú veľmi malé, veľmi zredukované a nemôžu mať veľký vplyv na E, tie odchýlky, ktoré v súčasnosti konštatujeme na trhu s obligáciami. Takže to nie je výsledok špekulácií. Nie som za zákaz niektorých produktov. To, čo som pred chvíľou povedal, je, že tieto CDS by mali prejsť do systému organizovanej výmeny. To znamená, že treba zorganizovať výmenný systém týchto produktov nazdávam sa, že sa nad tým treba veľmi vážne zamyslieť a eventuálne treba sa zamyslieť e, aj vlastne e, týmto neregulovaným predajom CDS. No a pokiaľ ide o tieto špecifické e, nástroje, e, ktoré by mali byť aj garančnými nástrojmi. Všetko, čo už sa napísalo o kríze, tak ukázalo, že CDS boli zneužívané aj na iné účely. No a má to samozrejme dopad na dlhy podnikov. Súčasťou krízy je, a je aj zánik niektorých inštitúcií, takže na začiatku CDS boli dobrou myšlienkou, avšak stali sa predmetom zneušitia pretože oni nie sú negociované organizovaným spôsobom. Ja som za transparentnosť a za organizované trhy. A to som povedal. E, tieto neregulované trhy, tak sú aj dobrí e, ekonómovia, napríklad prezident CBR Richard Potter, ktorý je za zákaz týchto neregulovaných predajov CDS. A na tom trvám. Myslím si však, že netreba ich zakázať úplne, lebo úplný zákaz ne, týchto neregulovaných eh, predajov by spôsobil smrť, zánik týchto trhov. Pretože keď sa predávajú CDS agentovi alebo operatérovi, ktorý naozaj má za, sa zaujíma oblasťou e, poisťovní, tak samozrejme treba e, takéto operácie robiť a treba robiť aj isté neregulované operácie. A to by malo zostať povolené. Takže aj keď e, E, hovorím o zákaze, ten zákaz by nemal byť totálny. Takže toto si myslím. No a keď vy vidíte, tak akože vlastne môj pohľad sa veľmi nelíši od pohľadu pána Trišeta. Ďakujem. Slovo má pán Trikuny. Pani Trikuny. Pán viceguvernér, drahí kolegovia, všimla som si, že zmluvy nedovolili a nedovolujú v súčasnosti emisie eurobondov. Predstavme si však situáciu, keď by sme zmenili tieto zmluvy a začali by sme ich vydávať. Aká je vaša analýza, pokiaľ ide o emisie eurobondov? Nazdávam sa, že eurobondy môžu byť súčasťou koordinovanej stratégie východiska z kríze, z krízy a mali by e, byť, mať taký, takú rokovú mieru, ktorá by bola konkurencieschopná a mali by byť schopné dať prostriedky na to, aby sme mohli zasiahnuť v prípade krízy. Takže nechcem vedieť, či Európa má kapacitu ich vydávať, ale skôr príležitosť vydávať tieto eurobondy. Ďakujem. Myslím si, že už som na túto otázku eh, odpovedal, keď som tu bol v minulosti nazdávam sa, že eurobondy nemôžu byť vytvorené, aby nahradili e, dlhy nejakej členskej krajiny. To by nemal byť nástroj na pre Európsku úniu, E, kto, vlastne tento nástroj by vlastne potom prevzal zodpovednosť na miesto členských štátov. To by bolo kontraproduktívne a bolo by to aj proti článku 23. Využívanie eurobondov na e, preplácanie dlhov a takisto na priame zníženie problémov, ktoré spôsobujú je kríza v národných štátoch, nie je, od, nie je vhodné odporúčať. Ale tiež som v minulosti povedal, že ak myslíme na investičné programy európskeho charakteru, ktoré by mm, boli na úžitok všetkým členským krajinám, napríklad v oblasti infraštruktúr v programe, e, kto, ktoré by sa týkali týchto rizik na národnej úrovni, tak tam je to iné a tam by sme o tom mohli uvažovať. Myslím si, že tam by sme sa mohli zamyslieť nad možnosťou využívania tohto nástroja. ECB napokon emituje eurobondy na financovanie aktivít ktoré Európska investičná banka má v Únii. Toto, tieto emisie sa môžu zvýš, zvýšiť v krízovom období. Takže ne, nemôžeme povedať nič proti e, týmto eurobondom a takémuto využitiu, avšak netreba ich miešať so súčasnými problémami e, zadlženia niektorých národných štátov. Thank you very much. Ďakujem za odpoveď. A teraz Rush Barretts. Ďakujem pani predsednička, pán guvernér. Článok 123. Nezabúdajte na odsek 2. Odsek 2 hovorí, že že verejne vlastnená inštitúcia a viete koniec tohto článku? My ho budeme potrebovať pri interpretácii článku 123. Pokiaľ ide o CDS, tak ste povedali, že nie ste proti zákazu CDS, ktoré by boli predávané na neregulovaných trhoch, ale pokiaľ ide o zbytok, tam, ste, tam máte veľké výhrady na zákaz predaja produktov. Občania nie sú imbecili a nechápu, prečo v oblasti cestovnej dopravy a všade sú testy o toxicite alebo neproduktov a nemyslíte si, že keď na trhu máme toxické produkty, že tiež by sme sa mali trošku zamyslieť e, takýmto smerom? Pokiaľ ide o vašu agendu, ktorá je veľmi plná a vyčerpávajúca, vy máte 10 plus 4 návrhy k otázkam, ktoré sme položili. Jedna z veľkých ťažkostí, ktorú máme, je, že sa to deje v akomsi prázdne. Týchto 14 bodov, ktoré ste vy spomenuli, tak tam je otázka, akým spôsobom zreorientovať reguláciu finančných trhov tak, aby boli užitočné pre reálnu ekonómiu a najmä v dialógu s dlhodobými investormi, so sociálnymi partnermi, lebo to v súčasnosti nie je, nemáme. Výsledok je teda taký, že tu máme legislatívu, ktorá je inšpirovaná centrálnou bankou, potom sa treba pred ňou skláňať ako pred e, zlatým pravidlom a e, chýba tam demokratická debata. A posledná otázka, vy ste sa vôbec nedotkli otázky. E, váš možno budúci prezident Jean-Claude Trichet hovorí, že E, silný dolár je v záujme americkej ekonomiky. Aké, a čo z toho vyvodzujete pre európsku výmenu menovú politiku? Thank you very much. Ďakujem za otázku. Pani Baulos hovorí, možno máme už len 6 alebo 7 minút a tým skončíme. Možno ste mohli položiť aj viac otázok hovorí pán Konstancio. Odpoviem vám v angličtine, ak dovolíte, pretože, ako som povedal, vyjadrujem sa presnejšie a rýchlejšie v angličtine. Francúzštinu mám trošku zahrdzavenú. Takže v akom zmysle finančné produkty podliehajú predchádzajúcej autorizácii? Na to ste narážali? Nuž, neverím, že je niečo takéto možné. Ani by to nebolo rozumné. Vezmime si finančné produkty CDS. Tieto produkty boli pôvodne veľmi dobrou myšlienkou. Nikto nepredvídal na začiatku, ako sa začnú využívať neskôr a na čo sa začnú využívať neskôr. Preto je to ťažké. Nie, nie sme tu v chemickom priemysle, že presne vieme, čo škodí, čo nie škodí, ako čo funguje. Tu je väčšia miera neistoty. Myslím si, že predbežné schválenie finančných produktov alebo predchádzajúce schválenie, schválenie vopred, nie je rozumné a neradil by som niečo také. Marian Scholz napríklad a nikoho viac pro trhového nenájdeme a pro liberálneho. Sám Marian Scholz, ktorý dostal Nobelovú cenu, dokonca povedal, že netreba ho, tento trh z CDS zrušiť, ale ho treba presunúť do iných sfér a lepšie ho regulovať. Ak sa produkt e, správa nenáležite alebo sa zneužíva, vtedy treba zasiahnuť, zasiahnuť včas. Tento trh sa skladal z priamých okamžitých predajov, ktoré neboli regulované. 63 biliónov sa previedlo v transakciách, keď bol obchod na najvšom bode. Veľmi rýchlych okamžitých transakcií bolo veľmi veľa a pokiaľ vieme, účtovníctvo v rámci inštitúcií, ktorí boli veľkými hráčmi e, na tejto scéne, účtovníctvo nemalo vôbec čas spracovať všetky tieto priame okamžité transakcie, takže tá regulácia bola neexistujúca a teraz treba zasiahnuť a bolo treba zasiahnuť včasnejšie, keď už tento problém sa rozvíjal. Warren Buffett nazýval, nazýva swapy alebo inštrumenty CDS nástroje masového ničenia alebo produkty masového hromadného ničenia, ale včasná intervencia by bola bývala pomohla. Ale nemyslím si, že schvaľovanie samotnej existencie CDS by pomohlo, či môžu byť použité, či nie. Účel bol správny, ale sa zneužili na iné transakcie, na aké boli určené. Čo sa týka toho, čo sa už pripravuje, čo som spomenul aj vo svojej prednáške na začiatku. Vy kritizujete nedostatok dialogu a prepojenia. Všetko je dnes transparentné, všetky dokumenty sú prístupné, je možné sa dostať k rozprávam a tak ďalej. Bazilejský výbor nevytvára pravidla. Čokoľvek bazilejský výbor povie alebo navrhne, musí byť prijaté ako zákon inými krajinami vo svete aj v Európskou úniou v rámci jej demokratických inštitúcií. Takýto rámec máme. Bazilejský výbor pracuje na odbornej úrovni, robí svoje odborné návrhy a potom nasleduje legislatívny krok. Treba pripraviť zákon, návrh zákona, schváliť ho a podobne to závisí od Európskeho parlamentu, či uplatní svoje právomoci v danej oblasti a či sa zapojí do tohto procesu. A transformuje návrh bazilejského výboru do zákona. K ďalšej téme. Vo veľkých krajinách, vo veľkých hospodárskych oblastiach, ako je napríklad eurozóna, Existujú režim, režimy výmenných kurzov, ktoré sú plávajúce, flexibilné. Máme flexibilné meny, plávajúce meny, neukotvujeme ich pevne do výmenných kurzov, nemáme marže alebo hranice. Veríme v to, že plávajúce výmenné sadzby, výmenné sadzby sú vhodné pre takéto veľké hospodárske oblasti, ako je aj eurozóna. Je len málo nástrojov, ktoré by sa dali zhrnúť